Bonjour à tous, merci de, de prendre place. Dobrý deň, prosím, aby ste sa posádzali. Je 9 hodín 5 minút, myslím si, že je čas, aby sme začali. Dobré zasednutie, to je také, ktoré sa začne na čas, to aspoň ja vždy hovorím.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 zasadnutie malo začať o 9. a keď budeme stále takto odkladať, tak potom bude treba, aby ľudia budú musieť odísť a tak ďalej a ja vychádzam zo svojej zásady, že treba začať, pretože treba rešpektovať tých, ktorí prišli na čas. Eh, eh, pokiaľ ešte neprišiel pán Fotiadis, eh, určite príde každú chvíľu. Je to generálny riaditeľ DEVKO, to je nové generálne riaditeľstvo Európskej komisie, ktoré je výsledkom zlúčenia DG aj DDG EVKO a po vytvorení Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Od júna 2010 je generálnym riaditeľom tohto e, riaditeľstva, predtým bol generálnym riaditeľom pre rybolov a e, dôvod, pre ktorý bolo potrebné čakať takmer rok po jeho nominácii, aby sme mali to potešenie tu privítať pána Potiadisa, je samozrejme, že počas tohto obdobia došlo k významným zmenám v štruktúre Európskej komisie. Po vytvorení e, Európskej služby pre vonkajšiu činnosť časť pracovníkov DGD a DGAETCO bola prevedená k tejto, do tohto nového útvaru a rozhodlo sa, že tí, ktorí zostali, e, sa e, stanú pracovníkmi nového generálneho riaditeľstva DGDVCO. Viem si predstaviť, že táto práca vás až doteraz mimoriadne e, e, zamestnávala pán Potiadis, pokiaľ prišiel pán Potiadis, ale zatiaľ to nie je, takže odozdáme mu slovo, keď príde. Il y a une petite correction. A teraz prosím, e, malá zmena. V hlasovacom zozname máte hlasovací zoznam, pokiaľ ide o odsek 8 a to je e, pozmeňujúci návrh 67. Tento odpadá, pokiaľ bude e, prijatý pozmeňujúci návrh 65. Mám to pri, e, Čiže malá zmena, odsek 8. Pozmeňujúci návrh 67 odpadá, pokiaľ bude prijatý pozmeňujúci návrh 66 a nie 65. Euh, e, teraz odovzdáme slovo, ešte mu dáme čas, aby si e, sa napil vody. E, pán Fotiadis, ktorého som práve nášmu zhromaždeniu predstavila. Dobrý deň, ďakujem za to, že ste ma pozvali. Je to pre mňa veľké potešenie. E, e, Sice bol som e, vymenovaný za generálneho riaditeľa už pred vyše rokom, ale chcel by som niečo povedať o zmenách, ktoré sa medzičasom udiali. Luc Bagiur, ktorý je pri mne, mi pomohol vytvoriť túto novú organizáciu. Preto by sme vám chceli predstaviť túto reorganizáciu. Problém e, je v tom, že som si zabudol zabudol okuliare, takže e, poprosím Luka, aby e, nám e, predstavil organizačnú schému, lebo sa mi nedarí to čítať. Prepačte, nevidím na to. A vzhľadom na čo teda budeme robiť? Organizácia sa e, zmenila takže teraz máme dosť veľa ľudí na generálnom riteľstve, je tam 14, je tam 1400 ľudí, 13 delegácií a je to skutočne dosť veľký šok, keď si uvedomíte, koľko ľudí tam pracuje. Čiže skutočne tam je až 50 unitov. Takže čo spravím teraz? Mm, dávam k dispozícii organigram našej, našho generálneho rediteľstva, aby sme si to mohli pozrieť spolu, pretože na tej uh, projekcii, ktorú si budeme spoločne pozerať, možno na tom nevidíte konkrétne tie názvy, možno by sme mohli prejsť cez ten organigram ako taký, ktorý tlmočníci nedostali, pripomínajú tlmočníci, a Pozrieme sa na to, ako táto reštrukturalizácia prebiehala, aké boli kľúčové ciele, ako teraz vyzerá nové generálne riaditeľstvo, aké má ciele, ktoré musí splniť. Ak by som ja mohol ten organigram dostať do projekcie, tak to by bolo dobré. Nedá sa to. Tak vás poprosím, vezmite si tú kópiu organigramu, ktorú máte pred sebou, takže pozrieme si to teraz spoločne. Červená časť toho organigramu je to, čo už poznáte z minulosti, keď sme mali generálne rediteľstvo AITKO a máme tu štyri regionálne direktoráty riaditeľstva, ktoré boli zodpovedné za implementáciu pomoci a ktoré boli zodpovedné e, aj za finančnú zodpovednosť za financovanie, pokiaľ ide o programový manažment finančných prostriedkov. Čiže toto vlastne boli ľudia, ktorí mali prehľad tým, ako, nad tým, ako našich 110 delegácií v podstate e, spravuje finančné prostriedky, ako implementuje tie programy. Čiže máme tu 4 geografické riaditeľstva, máme tu subsahárskú Afriku a horizontálne AKT záležitosti, potom tu máme politiku susedstva, to znamená Severná Afrika a Východná Európa, Kaukaz, Latinská Amerika, Južná Amerika a Karibská oblasť a potom e, Stredná Ázia a Pacifik, Tichomorie. Čiže aké sú tu nové o, tie charakteristiky tohoto, tejto reorganizácie? Rozdelili sme AKT, pôvodné AKT, tento geografický rejiteľstvo sme rozdelili. Teraz máme Kariby, ktorý prešiel do Latinskej Ameriky a Pacifik, teda Tichomorie, prešlo do oblasti Ázie. Teraz tu máme dva regióny, ktoré, na, na ktoré sme sa chceli sústrediť predovšetkým, aj to subsahárska oblasť, tam sme chceli mať jeden riaditeľstvo, ktoré by sa venovalo čisto subsahárskej Afrike kvôli významu a rozvojovej pomoci v tejto oblasti a preto sme dali Karibik do Latinskej Ameriky a preto sme dali Tichomorie do Ázie, pretože sme si mysleli, že tak z politicky, ako aj hospodárskych, uh, hospodárskeho hľadiska ten program alebo tá agenda hospodárskeho charakteru týchto krajín e, závisí od prostredia, od susedstva. Takže tá Tichomorská oblasť je takisto pod vplyvom Spojených štátov amerických a Latinskej Ameriky. Toto je teda tá štruktúra, ktorú v podstate teraz máme. A k týmto štyrom geografickým rejiteľstvám máme ešte to, čo nájdete v tmavo-žltej. Máte tu operačné sekcie e, týchto delegácií, ktoré sú spojené s jednotlivými geografickými rejiteľstvami a, ako som už uviedol, Všetci tí, čo pracujú v delegáciách, tak majú na, majú na zodpovednosť implementáciu finančných prostriedkov. Je tam zhruba 3000 ľudí, ktorí sa týmto zaoberajú. Teda konečne sa nám to podarilo po veľa, veľa rokoch a konečne máme takú situáciu, kde títo ľudia jednoducho sú zodpovední za politiku a za implementáciu politik. Máme takisto aj management, ktorý je zodpovedný, respektíve máme ľudí, ktorí sú zodpovední za management a máme aj takých ľudí, ktorí potom musia vykonávať tieto programy. K tomu sa ešte vrátim, to sú veľmi dôležité aspekty. Čiže čo tu je ešte nové v rámci tohto organigramu? Ak sa pozriete na modrú časť organizačnej tabulky, tak Uvidíte tam dve semanti- sematické, tematické riaditeľstva. Jedno sa zaoberá rastom a rozvojom a druhé sa zaoberá e, ľudským rozvojom spoločnosti. Nájdete tu vlastne všetky sektory a tematické záležitosti, ktoré súvisia s rozvojom a to sú tie oblasti, na ktoré sa chceme predovšetkým sústrediť. Napríklad, pokiaľ ide o riaditeľstvo ohľadne udržateľného rastu, tak tam máme vidiecký rozvoj, potravinovú bezpečnosť, klimatické zmeny, životné prostredie, finančné nástroje, to sú tie nové nástroje, ktoré chceme podporovať na to, aby sme získali súkromných investorov ako partnerov na rozvoj. Máme tu súkromný sektor, obchod, energetika a infraštruktúra. Čiže všetky tieto záležitosti sú spojené s rastom a s rozvojom a budú v popredí našho, našho programu, pokiaľ ide udržateľný rast a tvorbu pracovných miest. A na druhej strane zase máte tradičnejšie e, od oblasti, máte tu správu spoločnosti, ľudské práve, občanskú spoločnosť, zamestnanosť a vzdelávanie. A potom tu ešte máte generálne riaditeľstvo, generálne riaditeľstvo A, ktoré sa bude zaoberať politikou rozvoja. A potom tu ešte máme jednotku, ktorá formuluje politiku nášho riaditeľstva. To je, to, to je tá, tá jednotka, ktorá sa bude zaoberať budúcnosťou politiky rozvoja, čiže zelenými knihami. Potom tu máme ešte unit, ktorý sa zaoberá hospodárskou analýzou, financiami a rozpočtovou podporou. Takže to sú tí ľudia, ktorí budú podporovať komunikáciu s parlamentom, pokiaľ ide o rozpočet. A potom tu máme ešte iný, ktorý sa zaoberá územnou celistvosťou týchto politík. To by malo zabezpečovať, aby naši kolegovia v sektoriálnych riaditeľstvách podporovali tie politiky, aby sme skutočne spoločne dospeli k pozitívnym zmenám, pokiaľ ide o rozvoj. Čiže všetky tieto politiky, pokiaľ ide o obchod, energetiku, životné prostredie a všetky ostatné, Ide o to, aby sme jednoducho zabezpečili, aby v budúcnosti jednoducho boli vyjedené a riadené tak, aby sme dospeli k pozitívnemu progresu. A za toto je zodpovedný práve tento unit. A potom tu ešte budeme mať nový unit, nové oddelenie, ktoré bude podporovať politiku, vhodnú politiku, pokiaľ ide o krajiny, ktoré sú v zlej situácii a pokiaľ ide o krízový manažment. A potom by sme ešte chceli e, klasť väčší dôraz na kvalitu, e, na transparentnosť, tak ako sme to slúbili už v minulosti a toto je jeden z hlavných cieľov tejto zelenej knihy a preto sme sa rozhodli vytvoriť úplne nové riaditeľstvo, ktoré sa bude týmto zaoberať. Ide tu riaditeľstvo kvality a výsledkov. Potom ešte tu máme uh, riaditeľstvo finančných zdrojov. Uh, to, máte, to vidíte v tej pravej časti vašeho dokumentu. Tam sa plánuje rozpočet, audit, Eh, právne záležitosti, aj personalistika, máme tam centrum, ako som už povedal, máme zhruba 1400 ľudí, ktorí pracujú pre nás v Bruseli a zhruba 3000 ľudí, ktorí pracujú v 110 delegáciách na celom svete. Hmm, celá táto tabulka, organizačná tabulka, ako vidíte, máme dvoch eh, viceriaditeľov, ktorí nám pomáhajú koordinovať túto činnosť a ja zabezpečujem mm, určitú spoluprácu medzi tematickými, geografickými a národnými programami a takisto medzi regionálnymi programami. Čiže toto je veľmi dôležitá úloha v rámci tejto organizačnej tabulky a máme tu ešte niektoré unity, ktoré by mali pomáhať nám zabezpečiť koordináciu interný audit a tak ďalej. Takže to je zhruba také predstavenie, ako to bude vyzerať od 1. júna. Možno, že to je trošku komplikované na prvý pohľad, ale predsa len si myslím, že sme sa to snažili štrukturovať tak, aby sme e, zabezpečili jasnú prehľadnosť, aby sme dali jasný signál, pokiaľ ide o naše priority do budúcnosti a ako zamýšľame a tieto implementovať a presadzovať. Dovolte mi, ako budem prechádzať cez jednotlivé e, súčasti tejto mojej prezentácie, môžeme sa vrátiť k prvej strane našej prezentácie, tak prvý dôvod, prečo sme to zlúčili, išlo tu o zlúčenie politík, e, chceli sme sa zbaviť nejakej umelej oddelenia, ktoré tu, alebo rozdielu, ktorý bol medzi generálnym riaditeľstvom DEV a AEDKO, to bolo umelé umelé oddelenie týchto dvoch riaditeľstiev a myslím si, že nastal čas, aby sme ich konečne spojili a spoločne pracovali na našich cieľoch. Prečo si myslíme, že to je dôležité? Chceme zabezpečiť, aby tí, ktorí pracujú v rozvojových, s rozvojovou politikou, aby jednoducho pracovali v kontexte skutočnosti a skúsenosti, ktoré máme, pretože inak sa nám jednoducho nepodarí presadiť našu prácu, nikto si aj nevšimne, že čo vlastne robíme. A potom ešte tí, ktorí sa zaberajú implementáciou, tak tí by mali lepšie chápať, aké politické ciele sa snažíme presadzovať, keď implementujeme jednotlivé projekty. Potom sme chceli ešte zosúľadiť, koncentrovať zručnosti v jednom rediteľstve, aby sme vytvorili centro excelentnosti, pokiaľ ide o spoluprácu politiku spolupráce. A potom je tu ešte otázka, že koho ľudia by zavolali, ak by chceli hovoriť o otázkach rozvoja v Bruseli. To bola dosť komplikovaná záležitosť v minulosti. Museli ste zavolať na rozdielne riaditeľstva a pravdepodobne ste takisto dostali aj minimálne dva odlišné, e, dve odlišné odpovede na tú istú otázku. Čiže chceli sme e, vytvoriť jedno centrum, pokiaľ ide o rozvoj v rámci komisie, kde by ľudia mohli volať a takisto, e, aby mohli mať kontakt s našim raditeľstvom. Ak môžem prejsť teraz na druhú stranu prezentácie, bolo dôležité, aby sme zabezpečili aby tu neboli nejaké rozporúplné signály vo vzťahu k jednotlivým delegáciám, čiže zjednodušiť komunikáciu s delegáciami, to bolo kľúčové. Očakávame, že delegácie, ak chceli v minulosti urobiť rozhodnutie, tak museli konzultovať dvoch generálnych riaditeľov a nemali žiadnu záruku, že dostanú nejaký súrody e, jednoliatý signál, ako majú konať. Takisto sme chceli vytvoriť jednotného Mm, komunikačného takého styčného dôstojníka, ktorý by bol zodpovedný za komunikáciu na tomto generálnom riaditeľstve. To je dôležité tak pre koherentnosť vo vzťahu k vonkajšej činnosti, pokiaľ ide o službu pre vonkajšiu činnosť a takisto aj pokiaľ ide o koherentnosť vo vzťahu k komunitárnym politikám. A neposlednom rade, a to bolo veľmi dôležité, chceli sme takisto eliminovať duplikáciu, prekrývanie funkcií alebo výkonnosti, pokiaľ ide o prácu našich zamestnancov, aby sme uvoľnili dosť veľké množstvo zamestnancov a využili ich na to, aby sa venovali určitým nedostatkom, ktoré sme mali tak v našich politikách, ako aj ich implementácii, aby jednoducho sa venovali novým výzvam, ktoré toto nové riaditeľstvo DEVKO teraz bude musieť im čeliť. Takže aké sú tieto nové výzvy do budúcnosti pre generálne riaditeľstvo DEVKO? Mm, nebudem teraz hovoriť o tých, ktoré už poznáme, ale čo máme okrem tých, ktoré už poznáme? Čo teraz bude musieť toto generálne riaditeľstvo zabezpečovať? Bude musieť predovšetkým uh, sa venovať vytvoreniu rozvojových politík, bude čo sa týka celého rozvojového sveta, čiže nie len Afriky a takisto mm, komplexný rozvojový sektor v tejto politike. Takisto pokiaľ ide sektory, ktoré majú e, veľký dopad na rozvoj. A potom musíme vytvoriť našu vlastnú politiku, naše vlastné politiky, musíme obnoviť rozvojovú pomoc Európskej únie, napríklad zelená kniha a budeme musieť vytvoriť inputové informácie, pokiaľ ide o viacročný finančný rámec, čiže to je kapitola 4 nového rozpočtu, ak to tak môžeme povedať. To je iba príklad. A po tretie, musíme prispieť a prispievať k tomu, čo nazývame európska dimenzia. Musíme zabezpečiť, aby rozvojová pomoc a rozvoj bola súčasťou koherentnej vonkajšej činnosti a predovšetkým v spolupráci s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť a musíme zabezpečiť, aby sektorové politiky EÚ boli súčasťou koherentnej politiky rozvoja a malo by to takisto prispieť k riešeniu globálnych víziev, ako napríklad klimatické zmeny a tak ďalej. Ďalej máme tu klasické e, záležitosti ako napríklad obha, obrana alebo internacionálna diplomácia a takisto spolupráca a koordinácia s SVČ, pokiaľ ide o koherentnú externú politiku. Čiže, ako som povedal, máme zhruba 3000 zamestnancov, ktorí pracujú v oblasti rozvoja, 115 delegácií a budeme musieť mm, brať zodpovednosť za týchto ľudí. To skutočne znamená mm, práca navyše a záverečný bod, ktorý by som chcel spomenúť, je ten, že teraz máme skutočne prostriedky a administratívne e, právomoci, aby sme dobehli to, čo sme mali urobiť e, celé roky v minulosti, a to znamená vyvážiť e, personálne zastúpenie ľudí v jednotlivých delegáciách. Ako viete, súvisí to s historickým procesom, je tu akumuláciu záležitostí, ktoré neboli vždy e, spojené s nejakou účinnosťou práce. Samozrejme, chceme, ako to chceme vyriešiť? Chceme zabezpečiť, aby sme mali adekvátne zastúpenie e, personálu v tých oblastiach, kde ich potrebujeme, pokiaľ ide o počet, profil a aj zručnosti. A to momentálne nie je tak. A takisto chceme zabezpečiť, aby sme mali ľudí a zdroje, ktoré budeme môcť využívať a uplatňovať aj v tých náročnejších miestach, kde ich jednoducho budeme potrebovať. A nechceme ich teda mať tam, kde ich až tak nepotrebujeme a to už dlhšiu dobu. Takže to je zhruba to, čo som chcel spomenúť v rámci takého stručného úvodu a Samozrejme som tu na to, aby som odpovedal na vaše otázky. Pre mňa je veľmi dôležité, aby sa táto reštrukturalizácia udiala, aby to nezruš- nespôsobilo nejaké mm, problémy, pokiaľ ide o to spojenie týchto dvoch generálnych riaditeľstv, pretože je veľmi dôležité, aby e, implementácia rozpočtu a programov pokračovala ďalej bez nejakých zmien nie len preto nakoniec, že vstupujeme do finančného výhľadu, do, finančného výhľadu, do rámca finančného výhľadu a musíme jednoducho zabezpečiť účinnosť vynakladaných prostriedkov, aby jednoducho práca na želiteľstva nebola z tohto ohľadu ohrozená. Jednoducho na konci roka ak nebudeme v takom stave, že preukážeme dobré výsledky, pokiaľ ide o, tie záve- pokiaľ ide o peniaze, ktoré sme vynaložili, tak my, finanč, ministri financií nebudú jednoducho spokojní, pretože budú musieť e, dojsť k rozhodnutiu, že potrebujeme viac peniazy. Takže je tu návrh, ak, ak tu bude návrh, že budeme potrebovať viac peňazí a ak to nebude podporené, e, nejakými dobrými výsledkami z našej strany, tak jednoducho nebudeme mať argumenty v rukách. Takže skutočne sme sa snažili e, pracovať takým spôsobom, aby sme ne narobili nejaké problémy v tejto oblasti, ale samozrejme reorganizácia takejto veľkosti, takéhoto rozmeru sa nemôže nikdy udiať bez toho, že by tu ľudia, ktorí by jednoducho neboli spokojní s takýmito zmenami, aj keď väčšina ľudí jednoducho uznáva potrebnosť takýchto zmien. Takže snažili sme sa e, vykonať to takým spôsobom, aby sme zobrali do úvahy želania a otázky alebo výhrady tých, ktorí neboli až tak nadšení takouto zmenou. Samozrejme máme e, miestnosti, kde ľudia môžu sa vyjadriť. Máme príležitosť vypočuť si návrhy ľudí, ktorí by chceli riešiť situáciu možno inak a chceme nájsť zhodu. Takže toto je situácia, akú tu teraz máme a od 1. júna budeme pracovať. Ale som si myslí, že je to lepší spôsob, ako to bolo v minulosti a dúfam skutočne úprimne, že úspech tejto celej operácie podporí stratégiu, ktorú sme si zvolili. Ďakujem pekne, pani predsednička. Merci beaucoup. Ďakujem vám. Teraz odovzdáme slovo poslancom. Ako prvý sa prihlásil pán Görens. Ďakujem, pani predsednička. Chcel by som sa poďakovať komisii za túto prezentáciu v taký, takúto skorú rannú hodinu. Naše mysle sú ešte otvorené a môžeme teda absorbovať všetky nuance vašej informácie. V prvom rade by som chcel položiť otázku. Neviem, e, do akej miery e, sa e, diskusie, ktoré sa v tomto smere odohrali, Eh, odvodili od eh, ACP. Eh, myslím si, že keď hovoríme o rozdelení skupiny AKT do troch rôznych útvarov, neviem, či to náhodou nevyvoláva problémy so súdržnosťou a koherentnosťou tohto kroka, pretože v podstate e, ide o rovnaké osoby, e, respektíve tieto, e, tieto, o tieto krajiny sa starajú rôzne osoby, hoci my chceme, aby sa uplatňoval rovnaký prístup ku všetkým z nich. A druhá otázka, ktorá ma znepokojuje, myslím si, že ako poslanec mám právo ju položiť, pretože sa týka medzi mimovládnych eh, organizácií, ktoré spolupracovali s generálnym riaditeľstvom ECHO a bol podaný návrh, aby sa vytvorilo stredisko pre reflexie a dokumentáciu, ktoré by malo byť nezávislé. Ja si myslím, že práve toto chýba, pretože ja viem, že vy ste tu e, v rámci svojej organizačnej schémy e, vytvorili rôzne útvary, ale napriek tomu e, väčšina činností sa vzťahuje na daily business a to sú mimoriadne e, náročné e, záležitosti a bolo by snáď dobré vytvoriť e, taký útvar, ktorý by bol práve oslobodený od takéhoto každodenného riadenia či bežných záležitostí, aby mohol zabezpečiť celkovú koherentnosť prístupu. A posledná otázka, e, ja by som ju najradšej položil pani Eštonovej, ale prípade, že dôjde k rozdielnym názorom týkajúcim sa, týkajúcich sa konfliktov, pokiaľ ide o, o smerovanie jednotlivých osôb vo vysokých funkciách v rámci vašej organizačnej schémy, čo sa môže stať? Ja, totiž mysl, ja si totiž myslím, že v budúcich mesiacoch tomu môže dôjsť a môže tomu dôjsť aj v súvislosti s krajinami, krajiny, v ktorých v súčasnosti prebiehajú ľudové revolúcie. Nedôjde tu ku konkurencii medzi potrebami týchto krajín a ostatných krajín. Ako budete riešiť túto otázku? E, to, že sa všetko zoskupí do jedného útvaru, môže mať svoje výhody, predovšetkým pre racionalizáciu pracovného cyklu, Napriek tomu e, sa obávam, či tu nebude nejaké e, nebezpečenstvo, že by sa oslabila e, pozornosť venovaná niektorým konkrétnym problémom v oblasti rozvojovej pomoci. Máte ešte prosím ďalšie otázky? Pán Ponga, nech sa páči. Merci, madame la présidente. E, ďakujem, pani predsedajúca, ďakujem, pán generálny riaditeľ, za to, že e, ste tu, ale chcel by som e, upozorniť na jeden problém, ktorý je pre DGDevko určite aktuálny dnes ráno som sa dozvedel z vášho vystúpenia, že budú v rámci e, riaditeľstva vytvorené aj útvary a jeden z nich bude venovaný Karibiku. Ja si myslím, že toto je v rozpore s novou stratégiou, ktorú vypracovala e, Európska komisia vo vzťahu k PTOM e, tieto krajiny sú e, e, e, členmi našej posilnenej európskej rodiny a v súvislosti s krajinami PTOM sa zdôraznila potreba e, zvýrazniť e, novú dimenziu, e, pretože sú to síce nie európske územia, ale sú súčasťou európskeho, európskej rodiny. Ako viete, krajiny PTOM sa nachádzajú v... sú to ostrovy a vzdialené odľahlé územia, ktoré majú Eh, špecifické postavenie a eh, myslím si, že by mali byť eh, jedno, tematickou jednotkou, ako sú tam ďalšie jednotky a myslím si, že by bolo potrebné sa tým zaoberať. Ďakujem. Merci, monsieur Ponga. Vous voulez déjà répondre Ďakujem veľmi pekne. Chcete prosím odpovedať? Uh, uh, Možno by som mohol najprv odpovedať na otázku pána Gurinsa. Áno, sú tam výhody aj nevýhody, ak ponecháme AKT e, v jednom riaditeľstve. Jednou nevýhodou je, že krajiny AKT nemusia mať e, tie isté ciele a priority. Uh, keď hovoríme o subsaharskej Afrike a iných krajinách, tak sú tam jednoducho tisíce mil vzdialenosti medzi nimi a preto môžu mať aj iné politiky, iné priority. Sú tam teda výhody a nevýhody. Hovorili sme s veľvyslancami AKT niekoľko raz a vysvetlili sme im, že rozdelenie neznamená, že budeme niektoré krajiny pokladať za menej dôležité. Vôbec nie. No a potom, pokiaľ ide o tých ľudí, ktorí sa zaoberajú subsárskou Afrikou, tak to sú e, ľudia, ktorí zaistujú koordináciu aj v rámci záležitosti AKT medzi tromi geografickými riaditeľstvami, ktoré budú zodpovedné za tieto otázky. Je to vlastne iba iný spôsob, ako budeme robiť svoju prácu. Potrebovali sme iba vysvetliť e, krajinám AKT, že to v nejakom prípade neznamená, že im neprikladáme ten istý význam ako predtým. Máme však pocit, že na druhej strane bolo veľmi dôležité vyslať signál, že sa zameriame na subsaharskú Afriku o mnoho viditeľnejším spôsobom. To bol vlastne dôvod, prečo sme to urobili. Pokiaľ ide o reflexiu, áno, rozmýšľali sme nad tým, ale e, mysleli sme si, že by bol lepšie, keby táto reflexná kapacita bola uh, priamo pod riaditeľstvom, ktoré má na starosti e, politiky, kde dochádza k formulácii politík. Prečo to musíme povedať? Pretože títo ľudia sú tí, ktorí nám musia poskytnúť vstupy pre budúce politiky. Preto sme si nemysleli, že ak by to bolo mimo riaditeľstva, že by to bol najefektívnejší spôsob, ako to robiť, pokiaľ ide o súťaž medzi susedskými a inými rozvojovými krajinami. Áno, to je životná realita. A je jasné, že nie Európska služba pre vonkajšiu činnosť rozhodovala o týchto veciach, ale Európska služba diskutovala s komisiou o tom, ako postupovať ďalej vzhľadom na udalosti v Severnej Afrike. Mali sme oznámenie o Severnej Afrike a včera môj e, prezident e, oznámil aj dodatočné fondy pre Severnú Afriku. Môžem vás uistiť, že nikdy nezoberieme prostriedky z krajín, ktoré ich naozaj potrebujú. Všetky tie prostriedky, o ktorých hovoríme, prídu z miest, e, kde aj tak už nechceme pôsobiť. My nechceme pôsobiť v krajinách, ktoré už nepotrebujú rozvojovú spoluprácu ani rozvojové prostriedky. A toto sme oznámili v zelenej knihe pre rozvoj a toto je uvedené aj v oznámení Komisie o finančných perspektívach. Rozhodnutie, ktoré oznámil môj eh, prezident včera, keď hovoril o 1,2 miliardách navyše pre susedskú politiku, tak eh, toto vlastne predpoveda toto nové hnutie, do ktorého sa chceme angažovať. Potom pokiaľ ide o ďalšiu otázku, eh, strávim s vami viac času a potom si viete predstaviť, ako to bude vyzerať, pretože každý, kto chce pomáhať na úrovni PTO, aj tak chodí za mnou. Takže nebojte sa, spravíme na tom veľa času. Momentálne premyšľame nad tým, aký by bol najlepší rámec, finančný rámec pre PTOM a v oznámení o finančných perspektívach budeme hovoriť o určitých alternatívach, ktoré tu vidíme. Takže v tom e, zmysle musím povedať, že tá pracovná skupina nie je stála, ale nová finančná perspektíva pre zamorské krajiny a teritoria e, rozhodne o tom aká bude činnosť tejto pracovnej skupiny a či zostane u nás alebo sa presunie do DG Regio. Jednoducho to bude závisieť od e, toho finančného rámca, ktorý si stanovíme. E, Ďakujem. <clears throat> Len jedna praktická informácia. Zostáva nám 20 minút a mám tu 5 žiadostí o slovo. Preto vás prosím, aby ste boli e, struční, pretože bude treba urobiť aj závery. A pokiaľ nemáte nejaké e, so sebou hlasovacie listky, prosím, e, karty, prosím, postarajte sa o to, lebo o 20 minút hlasujeme. Ďakujem veľmi pekne. Ehm, mám jednu poznámku a jednu otázku. Poznámka. Je veľmi dobré, že všetky e, tieto útvary boli zoskupené pod jedno generálne riaditeľstvo. Myslím si, že to je pokrok a že to posilňuje e, výbor, e, jednak postavenie výboru pre rozvoj, ale aj celej význam celej tejto otázky. Myslím si, že e, útvar François Moreau e, Policy Formulation e, samozrejme spolupracuje so všetkými vedúcimi odborov, ktoré majú na starosti strategické úvahy a tvorbu programov, čo je zásadná úloha. To bola tá poznámka. Teraz otázka. Ehm, neviem, či e, sú, e, je toto vhodný priestor na jej položenie, ale ako vy vnímate na jednej strane vytvorenie tematických útvarov a na druhej strane vytvorenie e, geografických útvarov. A, a potreboval by som o tom vedieť trocha viac. A mám ešte jednu otázku, či by ste nám mohli dať istú predstavu o nákladoch, ktoré predpokladáte, že sa usporia na základe tejto novej organizácie. E, aký je váš názor na overhead costs? Máte nejakú predstavu o tom, e, aké by mohli byť e, tieto úspory režijných nákladov dosiahnuté v útvaroch pre spoluprácu Európskej únie? Ďakujem. Teraz som už ukončila zoznam rečníkov pani Keller. Ďakujem veľmi pekne. Nie som si taká istá, že táto e, redistribúcia bude fungovať bez e, chybne. A hlavne preto, že to má začať fungovať už od 1. júna a vy samozrejme e, sa ponáhľate hneď predviesť, ako bude vyzerať táto reorganizácia a viete už, že koniec maja, tak to som teda zvedavá, ako to bude fungovať 1. júna. Mám tri otázky. V prvom rade, koľko žien je medzi zástupcami riaditeľov, medzi riaditeľmi a vedúcimi oddelení. A po druhé, chcela by som vedieť, ako bude prakticky vyzerať spolupráca medzi Európskou službou pre vonkajšiu činnosť a DG Ako to bude teda fungovať? A po tretie, práve ste spomenuli, že e, plánujete odísť z viacerých krajín. Chcela by sa vedieť, z ktorých. Merci, Madame Keller. Je vais passer la... Ďakujem, pani Keller. Teraz dám slovo pánovi Deva, ale poprosím stručne. You, Ďakujem veľmi pekne, uh, pani predsednička. Aký čerstvý vzduch. Ako dobre, že tu vaše do miestnosti slona, vy ste ho nazvali slonom. Ak sa veci musia zmeniť, tak sa musia zmeniť ja tu už 10 rokov sedem v tejto miestnosti a vypočul som si za celé tie roky, že nič netreba meniť, že e, všetko beží hladko a vy tu zrazu prídete, nie, nefunguje to správne a treba to zmeniť. Ďakujem. Ale to nie je všetko. E, treba aj povedať, e, že čo treba zmeniť. Včera tu bol pán Mitchell a hovorí, že zmení DV, že začne robiť veci, ktoré sa tu nerobili už 50 e, rokov. Povedal, že začne tým, že začne merať výstupy a nevstupy. Povie daňovým poplatníkom, že tohto roku vzdiela 11 miliónov detí za cenu 20 eur na dieťa. Alebo že postaví a dodá 19 tisíc nemocníc, zásoby 19 tisíc nemocníc alebo e, vykope 10 tisíc studní. Nepovieš, že minie 600 miliónov, 500 miliónov, 200 miliónov. Nie, povie presne, čo urobí, pokiaľ ide o výstupy. Zmenili sme ľudí, zmenili sme melódiu, zmenili sme organogram, organizačnú schému, zmeníme aj výsledky? Pardon, Madame Cimer. Pani Cimer. Ja, vielen Dank. Áno, ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Reštrukturalizácia e, vždy predchádza aj obsahovej reštrukturalizácii a vidím, že ostatní poslanci už hovorili o dôsledkoch tohto prerozdelenia týchto regiónov AKT. Máme krajiny, ktoré sú vo vzťahu z EÚ a pracujú na inej zmluvnej báze a e, budú spolupracovať s ďalšími inštitúciami, napríklad s Európskou investičnou bankou. Znamená to teda, že v dlhodobom horizonte máme počítať s tým, že táto reštrukturalizácia bude viesť aj k reštrukturalizácii vzťahov s krajinami AKT, pretože to by mohol byť model minulosti. A po druhé, by som chcela zvoraziť, že to považujem za dobré, že v DEVKO sa budeme zaoberať teraz aj výživou, to je niečo nové. Tento bod sme tu ešte predtým nemali. A potom je tu ešte ďalšia vec. Tu dolu sa píše, že vedúci oddelení budú rotovať. Čo to znamená? But, Okay, uh, allow me to, uh, there are a lot of questions. Dovolte mi zodpovedať na niektoré z tých otázok. Pokúsim sa rýchlo odpovedať na ne, pretože máme málo času. Pokiaľ ide o otázku zástupcov riaditeľov, tak tých budeme rekrutovať, budeme mať nábor dokonca, zhruba v septembri, aby sme jednoducho ich už mali do konca roka na mieste, aby jednoducho mohli zabezpečovať koordináciu medzi jednotlivými tematickými a geografickými a, politikami a programami. A, pokiaľ ide o režijné náklady, či sme tam niečo usporili, usporili, tak myslím si v každom prípade. Už, už usporili sme 50 mm, pracovných miest, alebo 50 miest, pokiaľ ide o externú činnosť a takisto navyše k tomuto sme ešte usporili aj v rámci štruktúry. Podarilo sa nám usporiť peniaze takým spôsobom, aby sme jednoducho mohli dať viac peňazí do tých oblastí v našom generálnom rejiteľstve, kde sa budú môcť presadzovať nové politiky a nové záležitosti. Konkrétne sme posilnili geografické raditeľstva, ktoré boli v minulosti znevýhodnené, pokiaľ ide o finančné prostriedky. Dali sme aj dodatočné prostriedky a máme nové 20 miest e, v generálnom raditeľstve pre Afriku a samozrejme, pokiaľ ide o oblasť formulácie nových politík a rozvojovej pomoci. Ako som povedal, nové generálne riaditeľstvo bude musieť vytvárať politiky, respektíve rozvojovú politiku pre celý svet. A v tejto oblasti sa nám podarilo skutočne úsporiť túto reorganizáciu a to ma skutočne veľmi potešilo. A pokiaľ ide o tematické programy, to je veľmi dobrá otázka avšak nie je jednoduchá, mohol by som stráviť celý deň odpovedou na ňu. Pokiaľ ide o tematické riaditeľstva, čo vlastne by mali robiť? Majú robiť štyri veci. Majú rozvíjať sektorové politiky a ich stav. Ďalej by mali podporovať implementáciu jednotlivých európskych sektorových politík, ako napríklad obchod, imigrácia, životné prostredia, mali by zabezpečiť, aby tieto politiky jednoducho mali e, pozitívny efekt. My to nazývame politická e, koheznosť. A potom sú tu ešte delegácie, ktoré súvisia s programom a potom tieto musia e, dať k dispozícii alebo vypracovať tematické programy. Ako viete, sú, je ich veľa a veľa peňazí si to vyžaduje. Čiže toto sú tie štyri záležitosti, ktoré musia splniť. A v tomto zmysle je dôležitá aj koordinácia medzi jednotlivými geografickými riaditeľstvami, to je veľmi dôležité. Táto komunikácia musí byť zabezpečená vždy naprieč celým procesom. A na tomto pracujeme a snažíme sa sústrediť na všetky detaily tohto procesu, pokiaľ ide o koordináciu. V tomto zmysle zástupcovia generálneho riaditeľstva sú, riaditeľa sú veľmi dôležití. Pokiaľ ide o spoluprácu medzi Európskou službou pre vonkajšiu činnosť a generálnym riaditeľstvom DEVKO, takisto by som mohol odpovedať celý deň na túto otázku. No, dovolte mi teda povedať to nasledovne. Musíme nájsť riešenie, musíme nájsť úspech, aby sme skutočne mali čo možno najlepší vzťah a najlepšiu spoluprácu. Nemáme inú možnosť. Urobíme všetko v tomto zmysle, aby sme zabezpečili za našu stranu čo možno najlepšiu spoluprácu. A pokiaľ ide o vzťahy medzi kolegami, na úrovni desk tak to je veľmi dôležité, pretože už aj v minulosti bola takáto spolupráca. Čiže musíme ešte nájsť riešenia, pokiaľ ide o inštitucionálnu úroveň. Na tejto úrovni musíme nájsť riešenia. Kto bude mať teda posledné slovo k čomu? Ide tu o programming, ide tu o to, čo SVČ chce implementovať, pokiaľ ide o projekty a programy či by napríklad SVČ malo mať posledné slovo e, k takej téme ako napríklad platby, e, pokiaľ ide o nejakú rozpočtovú pomoc e, v konkrétnej krajine a takisto aj konkrétna politická konštelácia je takisto dôležitá, aby sme si ozrejmili, akým spôsobom chceme tie peniaze potom využiť. A my musíme s nimi v tomto súhlasiť. Takže to je iba príklad. A ďalej, kto bude mať napríklad posledné slovo o personálnom zastúpení ľudí na delegáciách. Ja mám za nich administratívnu zodpovednosť a zasa osobnú zodpovednosť, pokiaľ ide... A takisto máme zodpovednosť za manažment finančných prostriedkov v týchto delegáciách. To sú ľudia, ktorí pracujú v rámci mojej oblasti a ja musím, e, tak musím nakoniec e, podpisovať všetky tieto e, záležitosti. Týka sa to zhruba 80 miliard peňazí ročne. Takže zasa SVČ má zodpovednosť, pokiaľ ide o fungovanie delegácií ako takých. Takže takisto musíme byť e, v kontakte, musia vedieť, kam títo ľudia idú, čo budú robiť. A toto sú možno ťažkosti, ktoré budeme musieť vyriešiť v budúcnosti. A pokiaľ ide o inštitucionálne záležitosti, organizačné záležitosti podobného charakteru, takže to je niečo, kde chceme spolupracovať a spolupracujeme na tom už na už od začiatku roku ja kontaktujem kolegu, ktorý predstavuje túto oblasť na SRVČ a snažíme sa nájsť všetky riešenia na to, aby sme e, pohli veci vpred. Otázka pána Devu. že akými krajinami sa postupne už nechceme e, angažovať tak ako doteraz, pokiaľ ide o finančnú podporu, to vám nemôžem teraz povedať takto budeme mať oznámenie komisie, ale my sme už jasne povedali, že nemôžeme pokračovať spoluprácu finančnej podpory do všetkých krajín, aj do takých krajín, ktoré jednoducho už sú do normy. A napríklad Čína, Brazília, ktoré, krajiny, ktoré medzičasom sa stali krajinami skupiny G20, krajiny, ktoré majú e, hospodársky rast 10 percentný, kde sa vynakladajú finančné prostriedky do vojenské oblasti, ktoré sú oveľa, oveľa viac krát vyššie ako v peniaze, ktoré dostávajú v rámci rozvojovej pomoci, alebo napríklad krajiny, ktoré jednoducho môžu zvládnuť rozvojovú politiku lepšie, ako by sme to mohli urobiť pre nich my. Takže už celé roky e, predstaviteľa týchto ľudí, krajín nám dávajú najavo, že už nechcú túto rozvojovú pomoc, ale že chcú mať kooperáciu na úrovni rovnej s rovným, pokiaľ ide o sektorálne oblasti a štruktúry. A my sme skôr tlačili na to, že sme jednoducho ako keby im nanúcovali naše peniaze týmto spôsobom a to už celé roky. Takže toto chceme zmeniť, chceme tieto peniaze zobrať a a peniaze a ľudí, ktorí máme v týchto delegáciách, jednoducho preložíme do krajín, ktoré potrebujú peniaze, ktoré potrebujú aj rozvojovú pomoc. Takže na čo sa zmeníme? Na čo sa zmenia tie výsledky? Zapýtal pán Deva. E, my veľmi citlivo vnímame otázku toho, že musíme mať konkrétnejšie výsledky, jasnejšie výsledky. Samozrejme, to je takisto, že sa usilujeme, preto sme vytvorili e, riaditeľstvo, ktoré kontroluje dopad a kvalitu našej práce, avšak treba povedať, že Európska únia má povinnosť teraz byť zastúpená všade a to, že chceme byť všade, znamená, že musíme byť aj v tých krajinách, ktoré sú problematické, kde je dosť ťažké ukázať nejaké výsledky. Krajiny, ktoré sú v ohrozených oblastiach a kde naša prítomnosť a naše peniaze jednoducho im ani nepomôže, aby jednoducho prekonali tie najvážnejšie problémy. Takže tam sa dosť ťažko ukážu nejaké, alebo dokážu nejaké výsledky dosiahnuť, ktoré by boli viditeľné. Súhlasím s tým, že to požadujete, ale nedá sa to všade dosiahnuť. Ak by sme príliš tlačili na to, tak by sme mali, riskovali možno, že by sme jednoducho museli niektoré krajiny opustiť. A pokiaľ ide o teraz tie zmeny v rámci krajín AKT a týchto vzdialených zámorských krajín, nie je našim úmyslom revidovať model dohody s Kotonou, to teda vôbec nie, ale predsa len rotujúci raditeľia unitov, to sú tí, ktorí, ľudia, ktorí prišli z delegácií, v rámci ktorých sme jednoducho už nemali miesta pre nich naďalej a jednoducho majú zvláštny štátus v priebehu jedného roku. Ďakujem pekne. Merci beaucoup. Ďakujem. Máme tu ešte troch zaujemcov o slovo, ale každý dostane iba minútu, pretože za minútu je možné položiť otázku. Ehm, a potom po odpovedi začneme hlasovať. Jedna minúta. Celkom kratučká otázka, ktorú by som sa chcela spýtať. Vidím, že tu máme vždy veľké problémy, pokiaľ ide o kooperáciu jednotlivých členských krajín. Kde sa táto spolupráca kde sa táto spolupráca s tými krajinami u vás deje? Pani Keokarus, takisto máte otázku? na dulepsi to neorganograma tis της Ďakujem pekne. Máme pred nami organigram, ktorý ste nám predstavili a možno by ste nám mohli dať odpoveď na otázku pána Görensa, ktorý sa takisto pýtal k organigramu. Pa, ide tu o parametre, ako sa to celé presunulo, ako sa to celé zmenilo. Hovorili ste tu o baronke Eštonovej. Dá sa to skutočne všetko zvládnuť, táto rozvojová pomoc a rozvojová politika. Ide tu aj o to, aby sme pracovali neutrálne a nezávisle. Je to vôbec možné za takýchto podmienok potom reagovať pri humanitných krízach, čo možno najrychlejšie? Nemôže to viesť nejakým konfliktom, Veď predsa ide o to, aby sme konali potom čo možno najrychlejšie. Je teraz Lady Ashtonová, predstaviteľkou tejto politiky. Potrebovali by sme nejakú nezávislú pracovnú skupinu, task force, aby sme mohli pracovať čo možno najflexibilnejšie. Takže ďakujem za vaše slova. Ďakujem. Ehm, ehm, počúvame o štrukturálnom posilnení rozvojového polu v rámci systémov Európskej únie. Eh, ja by som chcel teraz tlmočiť eh, žiadosť eh, občianskej spoločnosti, aby komisia, pokiaľ ide o jej schopnosti formulovať, platiť, riadiť, to, aby sa tu situácia zlepšila, pretože nám tu chýba schopnosť rozmýšľať s odstupom a preto prekročiť tieň každodenných e, povinností na to, aby sme si našli odpovede na elementárne otázky, či skutočne e, zohrávame tú úlohu vo svete, ktoré, ktorú si e, myslíme, že hráme. Ja si myslím, že nie. A potom, ako sa postarať o to, aby všetkých 28 aktérov bolo vnímaných zvonka ako jediná sila. Monopol návrhov, monopol úvah má v podstate iná inštitúcia a to je Svetová banka. Ale Svetová banka sa môže myliť. Ja neviem, prečo nezaujmeme pokorný e, postoj, pretože e, si myslím, že by stálo za to, keby sme si dali trocha času na úvahu o tom, či by sme e, nemali postupovať inak. Ja si myslím, že táto reflexia je veľmi dôležitá a súčasná situácia, situácia je rozčarujúca. Ďakujem, e, ale e, ešte by som sa chcela vrátiť k otázke, to je počet žien, ktorým ste dali miesto v tejto novej reštrukturalizácii. Ďakujem. Pokiaľ ide o vašu otázku, eh, musím povedať, že budeme mať dve riaditeľky z deviatich riaditeľov. Samozrejme by bolo najlepšie mať čo najviac žien, ale to sa nám momentálne nepodarilo veľmi citlivo reagujem na túto otázku a samozrejme máme aj povinnosť zlepšiť zastúpenie žien vo vyššom vedení. Pokiaľ ide o e, vedúcich e, oddelení a odborov, tam máme o mnoho viac žien. A pokiaľ ide o efektívnosť pomoci a o to, ako by mohli členské štáty prehovoriť jedným hlasom, je to jednoduchá otázka, ale treba nájsť veľmi zložitú odpoveď. My rozmýšľame o efektívnosti pomoci, skúmame, aká je efektívna táto pomoc a to je práca jednotky A3. Jednotka A3 momentálne rozmýšľa aj nad tým, ako spoločne programovať činnosť s členskými štátmi. A rozmýšľať nad tým, aký návrh predložíme členským štátom, aby sme uspeli. Som trošku skeptický, pokiaľ ide o operácie, pretože pred niekoľkými rokmi členské štáty boli veľmi otvorené a veľmi podporovali spoluprácu, spoločné programovanie činností a spolu dohadovali aj distribúciu práce, ale mám taký pocit, e, ako by stratili trošku paru. Tak ako sa zvyšujú problémy s rozpočtom jednotlivých členských štátov. Takže čím viac členských štátov muselo znížiť e, prostriedky pridelené na pomoc a čím viac krajín museli odísť, tak tým menej nadšení e, sú v rámci tejto spolupráce. E, preto e, vážne skúmame, akým spôsobom by sme ich mohli dostať naspäť do spoločných operácií. Celá tá otázka toho, že utrácame veľa peňazí, ale pritom zanechávame iba veľmi skromný dojem tak to je naozaj e, veľmi dôležité. A musím sa na to ešte pozrieť a ďalej nad tým porozmýšľať. Máme humanitárnu odpoveď, ktorá je nezávislá od politiky a nezávislá od privilegií komisie a to je ECO. A ECO zostane nezávislé aj napriek tomu, čo sa bude diať. Ale ďalšia otázka je, ako budeme ďalej spolupracovať a nakoľko konzistentné budú politiky pre spoluprácu, tak to je veľmi dôležitá otázka a mohli by sme o nej hovoriť veľmi dlho, ale myslím si, že chcete, aby som už skončil, pretože už aj nastal čas. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. Ďakujem veľmi pekne za vašu prezentáciu. Ďakujem veľmi pekne za všetky vaše odpovede. Myslím si, že si naozaj zaslúžite potlesk. No, Teraz vám nechám dve minútky na to, aby ste si všetko pripravili. Budeme hlasovať elektronicky, takže pripravte si prosím svoje karty.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 Voilà, nous allons procéder à un essai. Dobre, takže urobíme si skúšku. Všetci hlasujte, prosím. Alors, je pose une question. Otázka. Uh, sme uh, už e, vzdial... Čiže to je otázka, že, že, že za, zaostávam za svojim programom. Áno, nie, kto sa zdržal. Dobre. Takže za teraz, na teraz to ešte nebolo dobré. 20, na, nám, chýba nám 19 ľudí. Ešte, ešte nám mi traja chýbajú. Traja ešte. Encore deux. Ah, encore une. Ešte dvaja, ešte jeden.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 No, v prvom rade by som chcela e, pripomenúť zmenu v hlasovacom zozname, pokiaľ ide o odsek 8, e, návrh 68 odpadá, pokiaľ bude prijatý návrh 66 a nie 65. Mám to zopakovať? Takže ešte raz odsek 8, pozmeňujúci návrh 68 odpadá, pokiaľ bude prijatý pozmeňujúci návrh 66 a nie 65 návrh 65. Yes. Voilà. Alors, on va commencer. Donc, je commence par le rapport euh, Kasmarek. Takže začíname správu pána Kačmareka. Nejaký problém? Musíme začať. Pozmeňujúci návrh 9. Elektronické hlasovanie. A vlastne nie, mne povedal, že elektronické vy hovoríte, že zdvihnutím ruky. A takže sa to znova zmenilo. Takže hlasujeme, e, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 11 za, proti, zdržali sa, prijatí. 12 za, proti, zdržali sa, prijatí. ocek A, kompromis A, za, proti, zdržali sa, prijatí. Teraz sme už pri 16. 16. Kto je za? Proti? Zdržali sa? prijatý. 17 za, proti, zdržali sa, prijatí. Kompromis B za, proti, zdržali sa, prijatí. Ocek 1, prepáčte, ocek 2, pozmeňujúci návrh 21 za, proti, zdržali sa, prijatí. 22 za, proti, zdržali sa, prijatí. 23 za, proti, zdržali sa, prijatí. Kontrola, kontrola. Zrejme ide moc rýchlo. Ešte raz, e, elektronické overenie, otváram hlasovanie, 23. Prijaté. 24 za, proti zdržali sa, zamieta sa. 25 za, proti, zdržali sa, prijíma sa. Odsek 2, kompromis E. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijíma sa. Pokračujeme 28. -čkov. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. 29 za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. Kompromis C. Za, proti, zdržali sa, prijatý. Odsek 4, pozmeňujúci návrh 37 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 38 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 39 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Odsek 4, pozmeňujúci návrh 40, e, oddelené hlasovanie prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, e, zdržali sa. Ja by som povedal, že to bolo prijaté, ale overíme si to. Dobre, overujeme druhú časť návrhu 40. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Ústny pozmeňujúci návrh pána McClarkina. Vlastne pani McClarkin, prepačte. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Overíme si to. Elektronické hlasovanie otváram. Hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Pokračujeme 42. 42. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 43. Za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 44. Za? Proti? zdržali sa zamietnuté. 45 za, proti, zdržali sa prijaté. 46 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 47 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 48 za, proti, zdržali sa prijaté. 49 za, proti, zdržali sa prijaté. 50 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 51 za, neprepašte, prepašte, ten odpada. Takže dostali sme sa k oceku 6, kompromis F v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť, za, proti, Overíme si to. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Prijaté. 52. Takže ešte raz 52. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 54 e, za, vlastne nie, 50 Pozmeňujúci návrh 53. Kto je za? Proti? Čo sa deje? Pozmeňujúci návrh 53. ten odpadá, pokiaľ je prijatý pozmeňujúci návrh 52. Prosím, povedzte to vy do mikrofónu, pretože mne by sa to po anglicky nepodarilo. Keby bol prijatý kompromis F, čo sa stalo, keď particularly má byť nahradené and also. Myslím si, že to bolo jasné. Je to lepšie, ako keby som to ja povedala po anglicky. Čiže pozmeňujúci návrh 53. Kto je za? Proti? No, overíme si to. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Odsek 6, 57 za, proti, zdržali sa prijaté. 58 za, proti, zdržali sa prijaté. 59 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Odsek 7, kompromis G, za, proti, zdržali sa prijaté. 60 za, proti, zdržali sa zamietnuté.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 zamietnuté. 67 za, proti, zdržali sa, prijaté. 68 za, proti, zdržali sa, prijaté. 69 odpada. Kompromis H. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 70 Vlastne 74, e, kto je za, kto je proti, zdržali sa, overíme si to, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 75 odpada, čiže máme tu 77, 70 povedal... No, Oui, 76. Prepačte, opravila sa pani prezidajúca, 76. Čiže 76, prepačte, prvá časť za, proti. Overíme si to, elektronické hlasovanie, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. 77 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 78 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 79. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa. Overíme si to. Otváram hlasovanie. Ponáhľajte sa. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Ústny pozmenujúci návrh číslo 2. Za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 80 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 81 za, proti, zdržali sa, prijaté. 82 za, proti, overíme si to, otváram hlasovanie. 82. Koniec hlasovania. Prijaté. S rozdielom jedného hlasu. E, ústny pozmeňujúci návrh 3. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. 83 odpada. Dostali sme sa k oceku 11, kompromis 1 za, proti, zdržali sa, prijaté. 84 vlastne ten odpada. Takže pokračujeme až 88. odsek 11. Za, proti, zdržali sa, prijaté. 89 za, proti, zdržali sa, prijaté. 90 za, proti, zdržali sa, prijaté. 91 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 92 za, proti. Overíme si to. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Prijaté. 93. Za, proti, zdržali sa. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 94. Za, proti, zrali sa. Prijaté. 95 za, proti, zdržali sa, prijaté. 96 za, proti. Overíme si to. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 97 za, proti, zdržali sa, prijaté. 98 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis D za, proti, zdržali sa prijaté. Ústný, prepačte, pokračujeme 104, odsek 13. Takže 104 za, proti, zdržali sa, prijaté. 105 za, proti, zdržali sa, prijaté. 106 za, proti, zdržali sa, prijaté. Ústny pozmeňujúci návrh číslo 5 za, proti, zdržali sa, prijaté. 108 za, proti, zdržali sa prijaté. 109 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Overíme si to? 109. Overíme, overíme si 109. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Tesná väčšina. 111 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis je za, proti, zdržali sa prijaté. Dostali sme sa k 113, 113 za, proti, zdržali sa prijaté. 115 za, proti, zdržali sa prijaté. 116 odpada. Aj 117 odpada. Vidím, že vy dve sa neviete, tuším, dohodnúť. Zľava dostávam iné informácie ako správa. Takže dostali sme sa kam? k e, odseku 16, pozmeňujúci návrh 118 za, proti, zdržali sa prijaté. Ale nie som si istá, takže 118 kusy elektronicky overíme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 119 za, proti, zdržali sa, prijaté. 120 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 121 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromiská Za, proti, zdržali sa, prijaté. Dostali sme sa 124, čiže 124 za, proti, zdržali sa, prijaté. Čiže budeme robiť 125 až 128 v jednom bloku za, proti, zdržali sa, prijaté. 17. E, kompromis L. Za, proti, zdržali sa, prijaté. 131 teraz. Kto je za? Proti, zdržali sa, prijaté. Ústny pozmeňujúci návrh číslo 6. Za, proti, zdržali sa, prijaté. 133 za, proti, zdržali sa, prijaté. 134, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, elektronické overenie. Otváram hlasovanie k druhej časti 134. Koniec Konec hlasovania. Prijaté. Odsek 18, 135. Za, proti, zdržali sa, prijaté. 136. Za, proti, zdržali sa, prijaté. 138. Za, proti, zdržali sa prijaté 139 za, proti, zdržali sa zamietnuté 140 za, proti, zdržali sa zamietnuté 141 za, proti, overíme si to, otváram hlasovanie k 141. Konec hlasovania prijaté. 142 za, proti, zdržali sa, prijaté. 143 za, proti, zdržali sa, prijaté. 144 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 145 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 146 za, proti, Overíme si to. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis M. Za, proti, zdrali sa prijaté. 100, 149 Prepačte, ja si nemyslím, že 145 bola schválená. 145 odpadáva, čiže toto by odpadlo, keby bola 145 schválená, ale tá bola odmietnutá. Takže naozaj máte pravdu. Vidíte, ako to e, ako mi tu radia. Takže znovu ešte raz 148. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 149 za, proti, zdržali sa, prijaté. Odsek 19. 150 e, v dvoch častiach za, proti, zdržali sa prijaté, druhá časť za, proti, elektronické hlasovanie, k druhej časti 150 otváram hlasovanie. Rýchlo. Konec hlasovania. Prijaté. Kompromis N za, proti, zdržali sa prijaté. 151. Nehadajte sa tu medzi sebou. A kto má pravdu? 150. Dobre, čiže 157 teraz Odsek 20. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. Odsek 21 za, proti, zdržali sa, prijaté. To bol kompromis O. To sme práve odhlasovali, že? Prepačte, ja som zabudla povedať, že to bol kompromis O, ale myslím si, že to je v poriadku. Takže teraz sme sa dostali k Nevedia sa dohodnúť. Zdá sa mi, že anne potrebuje čokoládu. A e, teraz pozmeňujúci návrh 162. Kto je za? Ak je 158 prijatá, tak vtedy e, odpadá, ale 158 nebola prijatá. Takže ak sa do toho ešte bude pa, um, miešať pani uh, Berman, tak bude musieť troch zvládať. Čiže 162, kto je za, kto je proti, musíme si to overiť. Otváram hlasovanie k 162. Konec hlasovania. Prijaté. 161. Ten uh, neodpada, dobre. 161 za, proti, zdržali sa, prijaté. 163 za, proti, zdržali sa, prijaté. 164 za, proti, zdržali sa, prijaté. 165 za, proti, zdržali sa, prijaté. Overíme si to. Otváram hlasovanie k 165. -ke. Koniec hlasovania. Prijaté. 166 za, proti, zdržali sa, prijaté. 167 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis P v dvoch častiach. Kto je za prvú časť? Proti? Zdržali sa prijaté. Druhá časť za? Proti? Overíme si to. Druhá časť kompromisu P. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 172. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pozmeniu, e, kompromis R. E, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. 94, pas 194. Amendement, parce que, voilà. Amendement 174, qui est pour 174, euh, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnuté. 176 odpada. 178. Dobre, čiže 178, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. 3, amendement 100... 100... E, teraz... Takže hlasujeme o prvej časti 180, kto je za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté a všetky tri v unblock. Vlastne nie, nie, neželajú si to. Takže 181 za, proti, zdržali sa prijaté. 182 za, proti, zdržali sa prijaté. 183 za, proti, zdržali sa prijaté. 185 za, proti, zdržali sa prijaté Zamietnuté 186 za, proti, zdržali sa, prijaté. 187 za, proti, zdržali sa, prijaté. 188 za, proti, zdržali sa, prijaté. Úvodné ustanovenia B, pozmeňujúci návrh 7, kto je za, proti, zdržali sa, Prijaté. Už sa mi pletie jazyk. E, C. Za, proti, zdržali sa. Prijaté. E, teraz e, citácia 4a en bloc. Premier en bloc, vous êtes d'accord? Budeme o tom hlasovať en bloc, čiže prvé 4 en bloc. Za, proti, zdržali sa prijaté. Rozli- Dobre, takže dostali sme sa k štvorke, vlastne prepačte, nie, peťka odpada, pretože trojka bola prijatá, takže dostávame sa k šestke. Kto je za? proti, kto sa zdržal, prijaté. Elektronické hlasovanie, záverečné hlasovanie. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. E, blahoželáme spravodajcovi.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 Skontrolujeme elektronicky. 26. si na 26. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 27 za, proti, zdržali sa, prijaté. 28 za, proti, zdržali sa, prijaté. 29 za, proti, zdržali sa, prijaté. 30 za. Nič som nepovedala. 31, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Ústny pozmeňujúci návrh číslo 1, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz 33, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté odstavec 13, 34, kto je za prvá časť. Áno, povedala som 34. Dve časti, čiže prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa druhá časť. Ale tá sa vypúšťa, takže to môžeme overiť elektronicky. Áno, overíme si to elektronicky prvá časť. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Je to prijaté, takže mali ste pravdu. Teraz druhá časť. Poprosím vás, dýhajte ruky tak, aby sme mohli jasne vidieť. Vidím, že už ste unavení, pán Berman. Vy zdvíhate ruku veľmi málo a ste prvé. Kto je za, kto je proti? musíte sa pozerať trochu nižšie. Dobre, druhá časť. Prepáčte, pán Görens. ma trochu pomýlil. Druhá časť, kto je za, proti, kto je za, kto je proti, zamieta sa. Teraz hlasovanie, oddelené hlasovanie. Ide tu o pôvodný odstavec číslo 13, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Teraz ústny pozmeňujúci návrh číslo 2, kto je za, kto je proti. Poprosím o kľud. 35. -ka. Tá sa ruší. 36 v troch častiach. Kto je za prvú časť, proti, proti, zdržal sa, prijaté. Za, druhá časť, proti, zdržali sa, overíme si druhú časť. Pozmeňujúci návrh 36. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa návrh. Tretia časť, kto je za, kto je proti. Overíme si aj tretiu časť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 37. Kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 38. za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť, kto je za, kto je proti, overíme si elektronicky druhú časť, 38. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Paragraf 15. Pozmeňujúci na 39, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 40, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Štyridsať jednotka, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 42, kto je za, kto je proti? Máme tu dve časti. Aha, takže ešte druhá časť tu je. Takže 42 po dvoch častiach. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. to je druhá, ča- druhá časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Pozmienite návrh 15. 43 za, proti, zdržali sa, prijaté. 44, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 45. Kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamieta sa. Čtyricetsedmička. Teraz sa tu dohadujú a ja budem musieť čakať. Nie, zamietlo sa to. Takže 46. Kto je za? Kto je proti? Overíme to elektronicky. 46. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. A teraz budeme mať oddelené hlasovanie o 16. odstavci, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamieta sa. Teraz prejdeme k 47. Kto je za, kto je proti, prijaté. 48. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. 49 na dve časti. Prvá časť za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Pani predsednička sa opravuje, prijaté, musíme si to overiť elektronicky, otváram hlasovanie, prvá časť 49. Končím hlasovanie. Prijaté. Druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Prijaté. Teraz 50, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 52, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 53 za, proti, zdržali sa prijaté. 54 za, proti, zdržali sa prijaté. Myslím, že to je zamietnuté. Overíme si to elektronicky. 54. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Oddelené hlasovanie. je tu 19, oddelené hlasovanie za, proti, zdržali sa, prijaté. 55 za, proti, zdržali sa, prijaté. 56 za, proti, overíme si 56. Otváram hlasovanie. 56, pozmite si návrh 56. Končím hlasovanie. Prijaté. Áno, išlo to príliš rýchlo z mojej strany. 57 za, proti, zdržali sa. Prijaté. 58 za, proti, zdržali sa. Prijaté. 50 59 za, proti, zdržali sa Musíme to overiť. 59. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozme sa na 61 v troch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, Zamieta sa. Tretia časť za, proti, zdržali sa, prijaté. 60 za, proti, zdržali sa, prijaté. 63 za, proti, zdržali sa, prijaté. 64 za, proti, zdržali sa, prijaté. 65 za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz úvodné ustanovenia. Pozme si na číslo 6 za, proti, zdržali sa, prijaté. Sedmička za, proti, zdržali sa, prijaté. Osmička za, proti, zdržali sa, prijaté. Devina za, je to oddelené hlasovanie. Prvá časť, hlasovanie po častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh C, eh, úvodné stanovenie C, ústny pozmeňujúci návrh číslo 3, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Číslo 11, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Ústny pozmeňujúci na číslo 4 za, proti, zdržali sa, prijaté. Až do 17. unblock. 13. až 17. Súhlasíte? Budeme hlasovať unblock. blok. 13, 14, 15, 16, 17 za, proti, zdržali sa prijaté. Teraz úvodné ustanovenie, citácie, pozmeňujúci návrh číslo 1, alebo všetky dokopy, až do štvorky, vrátane štvorky. Za, proti, zdržali sa, prijaté. Konečné hlasovanie elektronické,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 Včera sekretariát a predložil zoznam, kde sú ústne pozmeňujúce návrhy EPP 15, 11, 38 a 59. Chcel by som, aby pán Mitchell, ktorý tu teraz momentálne nie je, ako spravodajca týchto pozmeňujúcich návrhov, aby ich predložil. Pán Svensson možno? Áno, prečítate ich, pán Svensson, nech sa páči.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 Takže prechádzame k správe pána Görensa. Osek 1, pozmeňujúci návrh 20, kto je za, proti, zdržali sa, overíme si to. Otváram hlasovanie k 20. -ke. Le Koniec hlasovania. Prijaté. Prechádzame k APET 1. Za, proti, Zdržali sa prijaté. Ste pripravení? Takže Budg 1 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. APET 2 za, proti, zdržali sa, prijaté. Budg 2 za, proti, zdržali sa, prijaté. AFED 13 v troch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa. Overíme si to. Čiže APET 13, druhá časť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Tretia časť. Za. Proti. Prijaté. Zamietnuté, alebo... No, dobre, overíme si to druhá, e, tretia časť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis číslo 1 za, proti, zdržali sa prijaté. K 23 prechádzame, kto je za, 23, proti, zdržali sa prijaté. 24 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Aspoň sa mi to zdá, overíme si to. Otváram hlasovanie k 24. Končím hlasovanie. Prijaté. Odsek 2, pozmeňujúci návrh 25. Za, proti, zdržali sa, prijaté. 26 eh, padá, 27 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pán eh, Görens, chceli ste potom až hovoriť. Nie k 29. keď Teraz sme pri 28. 28 za. Pr- čiže to je ale vlastne iná správa. Prepačte. Áno, Luis, daj si tú čokoládku. 28, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Overíme si to. Eh, Otvárame elektronické hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 29 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 30 za. Proti. Zdržali sa. Overíme si to. Nie som si istá, či to bolo zamietnuté. Overujeme si 31. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 31 za, proti, zdržali sa, prijaté 32 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 33 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 34 za, proti, zdržali sa, prijaté kompromis číslo 2 za, proti, zdržali sa, prijaté Zvyšok odpadáva. Dostali sme sa k Budžu 4 v dvoch častiach. To je za prvú časť proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdr- overíme. Buď e, číslo 4, druhá časť, otváram hlasovanie, končím hlasovanie, prijaté. A odsek 4, tu dávam slovo pánovi Svenzonovi. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. E, my by sme tu chceli dať hrubo vyznačené slova. Požaduje, aby e, bola demokratická kontrola parlamentu prijímateľov v jednotlivých krajinách kľúčovým e, prvkom a musí sa tak diať v súčinnosti s občianskou v občianskej spoločnosti v užívateľských krajinách a treba e, uplatniť demokratický postup pri e, plnenie rozpočtu. Kto je za e, tento ústny pozmeňujúci návrh? Proti? Zdržali sa prijaté. Dostali sme sa e, k, teraz ku kont 2 za, proti. Ne, čiže ešte raz začíname. Dostali sme sa k oceku 4, kont číslo 2. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Kont 3. Za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis číslo 3. Za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Teraz sme pri APET 6, odsek 5. Kto je za? a 5, 6. Proti? Zdržali sa prijaté. 41 za. Proti? Zdržali sa prijaté. Prosím, prestaňte sa baviť, lebo skutočne to veľmi nepríjemné. 42 za, proti, zdržali sa prijaté. 43 za, proti, zdržali sa prijaté. 44 E, potom, teraz 44, kto je za? 44 proti, zdržali sa, prijaté. A ak súhlasíte, tak budeme hlasovať en blok od 45 po 47. Čiže 45 až 47. Kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. A 5, 4 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 48 za, proti, zdržali sa prijaté. 49 odpadá, 50 za, proti, zdržali sa prijaté. Kont 11 za, proti, zdržali sa prijaté. A 5, 7 za, proti, zdržali sa prijaté. 51 odpada. 52 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 53 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Buč 5 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kont 7 za, proti, zdržali sa, prijaté. 54 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 55 za, proti, zdržali sa prijaté, kont 8 za, proti, zdržali sa prijaté, kont 9 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnuté, budž 6 za, proti, zdržali sa prijaté. 56 za, proti, zdržali sa prijaté. APET 8 za, proti, zdržali sa. Overíme si to. Otváram hlasovanie k APET 8. Končím hlasovanie. Prijaté. 57 za, proti, zdržali sa prijaté. 58 za, proti, zdržali sa prijaté. A 5, 9 za, proti, zdržali sa prijaté. A e, Druhý ústny pozmeňujúci návrh, pán Svensson. No... ale... Thank you, madam president. Cons- Ďakujem. Ten návrh je, že sa domnieva, že uh, Všetky krajiny, ktoré sú bohaté na ropu, môžu bojovať proti chudobe transparentným daňovým systémom a spravodlivým rozdelením bohatstva. Túto záležitosť by mali riešiť prioritne e, za účelom pomalého ukončovania našej finančnej podpory. Kto je za? Proti? Overíme si to. Pozme, ústny pozmenujúci návrh. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 59 odpada. Dostali sme sa k 60 za, proti. Zdržali sa prijaté. 61 za, proti. Zdržali sa zamietnuté. 62 za, proti, zdržali sa prijaté, 63 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 5 10 za, proti, zdržali sa zamietnuté. KONT 5 za, proti, zdržali sa prijaté. 5, 11 e, za, proti, zdržali sa prijaté. 5, 12 za, proti, zdržali sa prijaté. 64 za, proti, zdržali sa, ale overíme si to, čiže elektronické hlasovanie k 64. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 65 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 66 za, proti, zdržali sa, prijaté. 67 za, proti, zdržali sa, prijaté buď 10 za, proti, zdržali sa prijaté, buď 11 v štyroch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa zamietnuté, druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté, tretia časť za, proti, zdržali sa Overíme si to. Tretia časť. otvárame elektronické hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Štvrtá časť za, proti, zdržali sa. Mm, mám pocit, že to bolo prijaté, ale overíme si to. Štvrtá časť, elektronické hlasovanie, otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Prijaté. Odsek 15, návrh 68 za, proti, zdržali sa prijaté, buď 12 za, proti, zdržali sa prijaté, buď 13 za, proti, zdržali sa prijaté. Teraz úvodné ustanovenia 4 za, proti, zdržali sa prijaté. Pán Svensson má slovo k ústnemu pozmeňujúcemu návrhu. Ďakujeme pekne, pani predsednička, keďže rozpočtová podpora sa stala jednou z kľúčových foriem pomoci a cieľom komisie je zintenzívniť e, takúto podporu v nasledujúcich rokoch. Čiže tie počiarknuté slova, vyškrtnutie e, počiarknuté slova, kde sa hovorí o tom, že cieľom komisie je zintenzívniť takúto podporu v nasledujúcich rokoch. Čiže kto je za takýto ústny pozmeňujúci návrh? Kto je proti? Overíme si to. Overujeme ústny pozmeňujúci návrh. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Takže je to prijaté. Dostali sme sa k šestke. Kto je za? Proti? Pán Görens, vy sa na mňa takto pozeráte, mňa to destabilizuje. E, kto je za šestku? Proti? Kto sa zdržal? No, nie som si istá. Elektronické overovanie, otváram hlasovanie. K šestke končím hlasovanie. Prijaté. Sedem. Otváram hlasovanie. Vlastne, prepačte. E, myslím si, že by som nemala postupovať až tak rýchlo stať. Čiže sedmička, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. 8 za, proti, zdržali sa prijaté, 9 za, proti, zdržali sa prijaté, desať za, proti, zdržali sa prijaté. Ústny pozmeňujúci návrh, pán Swenson, máte slovo. Pani predsednička, začleniť tieto slova. Keďže rozpočtová podpora by mala zvýšiť kvalitu pomoci, hlavne v súlade s princípmi vlastníctva a harmonizácie a umožňuje prideliť príspevky k tým krajinám, ktoré sú prioritné. Jednoducho tam treba e, pridať slova should help, teda mali by pomôcť. Hlasujeme teda? To je...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 proti, zdržali sa prijaté, 3 za, proti. E, Nezodvihli ste poriadne ruku, takže overím si to elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. A teraz záverečné elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Blahoželáme pánovi spravodajcovi. Takže týmto končí. Ešte máme posledné hlasovanie. A ah, že si train de chercher le dernier vote, c'est celui-là. Voilà. Donc, euh, oui. Oui, c'est ça. Budget Très bien. Alors, nous allons bien, nous allons... Euh, čiže skončili sme správo pána Görensa. ale ideme hlasovať o ďalšej správe. Je to odsek 1, pozmeňujúci návrh 2. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 1 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 3 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Kompromis 1 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijaté. 7, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 3 v dvoch častiach, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, druhá časť, ešte raz, kto je za, proti, kto sa zdržal. No, musíme si to overiť, túto druhú časť. Čiže druhá časť kompromisu 3. Otváram elektronické hlasovanie, končím hlasovanie. Prijaté. Dostali sme sa k pozmeňujúcemu návrhu 16. Kto je za? Pán Görenc, ste za svoj pozmeňujúci návrh? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 17 e, za, proti, kto sa zdržal? Prijaté. 18 za, proti, zdržali sa prijaté. 19 za, proti, zdržali sa. Nie som si istá, elektronicky si overíme. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Prijaté. 22 za, proti, zdržali sa, prijaté. 23 za, proti, zdržali sa, prijaté. 24 25 a 26 amblok. Kto je za tieto tri návrhy, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. 27 za, proti, zdržali sa, prijaté. Dva, ústny pozmenujúci návrh pána Görensa požiadal o slovo, takže mu ho dáme. Ďakujem. To znenie je nasledujúce. Chcel by som nahradiť existujúce znenie tým, ktoré prečítam. Domnieva sa, že Európska únia ako prvý e, Eh, poskytovateľ finančných prostriedkov má poslanie ujať sa svetového vedenia v tejto oblasti po eh, nezávislých úvahách, ktoré by mohli potom užitočne usmerňovať komisiu, pokiaľ ide o jej politické voľby. Uh, No, eh, ja som proti, hovorí tam niekto. Takže kto je za tento ústny pozmeňujúci návrh? Proti? Zdržali sa prijatí. A teraz záverečné elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Jednomyselne blahoželáme spravodajcovi.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 Dávam vám 3 minúty na to, aby ste potichu opustili miestnosť a prosím, rešpektujte tých, ktorí chcú pokračovať ešte v tomto zasadnutí. S'il vous plaît, nous commençons dans quelques secondes, donc merci de prendre place. Uh, ďakujem, prosím, aby ste sa pousadzali, dávam vám už len niekoľko sekúnd. Prosím, e, aj tak už máme polhodinové meškanie, prosím, musíme začať. Alors, c'est ça. Alors merci à toutes, merci de prendre place. A ďakujem za to, že e, sa pousádzate. Ja neviem, či majú naši návštevníci dostatok miesta na sedenie, ale prosím, e, e, využite všetky voľné stoličky, sadnite si. Eh, chcel by som eh, privítať našu kolegyňu pani Evu Brit Svensson, ktorá je predsedom predsedníčka v výboru pre e, ženy a chcem všetkých privítať na tomto spoločnom zasadnutí. Budeme sa zaoberať otázkou sexuálneho násilia počas konfliktov s osobitným ohľadom na situáciu v Demokratskej republike Kongo. Na túto výmenu sme pozvali pani Margot Wallström, ktorá je osobitnou zástupkyňou OSN pre e, sexuálne násilie je v konfliktoch a pána e, Denisa Mukwegeho, ktorý je ginekologom v nemocnici Panci v Bukavu. Poprosím, e, dostal e, cenu za svoje pôsobenie včera, tak chceme mu k tomu zablahoželať. a vítam aj e, jeho e, excelenciu pána Henry e, Mogas Sakavi, ktorý je predstaviteľom Demokratskej republiky Kongo. A vítam aj, ale nemám meno, vítam všetky osoby, ktoré zastupujú e, veľvyslanectvo e, Polskej republiky. E, my sme sa venovali v parlamente tejto otázky už viackrát a sme prijali príslušné uznesenie. Sme presvedčení o tom, že je absolútne nevyhnutné zamerať verejnú mienku na tento problém a predpokladáme, že skúsenosti pozvaných hostí budú môcť svojimi osobnými skúsenostiami skúsenostiami výrazne obohatiť našu nadchádzajúcu rozprávu. Teraz odovzdávam slovo pani Margot Wallström, ktorá pôvodne mala mať 20 e, minút, ale prosím ju, aby skrátila svoje vystúpenie o na 15 minút a prosím ju, aby e, nás informovala o svojom pôsobení v rámci OSN, ale e, ďalej chcem dať slovo pánovi doktorovi Denisovi Mukwege, ktorý takisto bude hovoriť 15 minút. E, nech sa páči, pani Wallström. Tak. Ďakujem veľmi pekne. Je mi veľkým potešením byť naspäť v Európskom parlamente a hovoriť o tejto dôležitej téme. A je mi aj veľkou cťou e, sedieť tu e, vedľa e, doktora Mukwegeho, ktorý je teraz už známou osobnosťou v nemocnici Panzi v Bukavu. Takisto sa chcem postarať o to, aby dostal aj on čas na svoje stanovisko a odpovede na otázky. Ide o úplne novú pozíciu, ktorú zastávam už jeden rok a e, táto pozícia vznikla na základe rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN, ktorá sa zaoberá otázkami mieru a bezpečnosti žien. Pred desiatimi rokmi vznikla táto funkcia, keď sa uznalo, že vojna a mier ovplyvňujú mužov a ženy iným spôsobom a aj ženy by mali zohrávať úlohu v mierových rokovaniach nedávnych rezolúciách celá otázka sexuálneho násilia, ktoré sa používa ako zbraň alebo vojnová taktika, bola uznaná ako dôležitá téma. Rezolúciou, na základe ktorej vznikla moja pozícia, sa uznalo, že treba bojovať proti tomuto javu, ktorý je celosvetovým javom. Nie je to iba konžským problémom, nie je to africkým problémom, vôbec nie, pretože táto zbraň sa využíva vo všetkých vojnách na celom svete treba konečne ukončiť beztrestnosť tohto trestného činu. Treba mobilizovať politikov, treba sa postarať o to, aby OSN a medzinárodná komunita mohli lepšie reagovať na tento jav. A takisto treba dať aj právomoci žien prostredníctvom našich politik. Musíme sa postarať o to, aby ženy mali hlas, aby mali aj miesto pri rozhodovacom stole. Ako som povedala, moja úloha je celosvetová úloha. To znamená, že ja a môj malý tým, bude nás dohromady 9 ľudí, sme sa rozhodli pre sedem krajín, na ktoré sa zameriame. Máme okrem e, Konžskej demokratickej republiky ďalšie štyri krajiny. Sudan, Centrálna Africká republika, potom pobrežie Slonoviny, a potom sme si aj vybrali Bosnu a Hercegovinu a Kolumbiu. To sú krajiny mimo Afriky. Jednoducho sme si vybrali zo pár krajín mimo Afriky, e, kde je stále problém postarať sa o spravodlivosť pre obete sexuálneho násilia. Dve slova sa stále zjavujú, keď myslíte na dejiny tohto javu. Jedným slovom je, že je to nevyhnuté, aby sme to považovali za niečo, čomu sa nedá vyhnúť vo vojne a v konflikte a po druhé je to nevysloviteľné. Aj počas norimberských procesov prokurátor povedal, že naozaj nemôže opísať tie zverstva, ktorých sa dopúšťali na ženách. Ja myslím si, že sa musíme zaoberať obidvoma týmito slovami. E, musíme povedať, že to nie je nevyhnutné. Masové znasilňovanie e, nie je vôbec nevyhnutné. Je to rovnako nevyhnutné ako masové vraždy. E, môžeme to ovplyvňovať, odsudzovať alebo iným spôsobom zatracovať. Musíme bojovať proti tomuto masovému znasilňovaniu, musíme o tom hovoriť. Preto je práca doktora eh, Mukagveho je taká veľmi dôležitá. Musíme prelomiť mlčanie o tejto téme. Vo všetkom, čo robíte v tomto parlamente, vo všetkých programoch a vo všetkých politikách, treba si položiť otázku ak si nepoložíte tú otázku, tak nikdy nedostanete odpoveď alebo nikdy nebudete vedieť, aká je situácia v teréne. To musí byť teda zapracované do všetkých našich politík. Chcela by som dodať jednu vec, ktorá je veľmi dôležitá. Demokratickej republike Kongo, čo financuje tieto konflikty, čo financuje ozbrojené skupiny, je ťažba surovín a preto je vôbec e, otázka ťažby surovín taká dôležitá. Spojené štáty americké už schválili legislatívu, ktorá hovorí, že treba zmapovať situáciu a ktorá hovorí, že by sme e, mali ukladať tým, ktorí dovážajú konfliktné nerastné suroviny, aby sledovali a zistili, odkiaľ pochádzajú tieto suroviny. Dúfam, že sa nám podarí nájsť celosvetový režim, e, tak ako sa nám podarilo nájsť pre diamanty. E, preto by som veľmi rada videla v tejto oblasti iniciatívu. Ako som povedala, usnesením 1960 z decembra minulého roku máme prístup aj k všetkým nástrojom Bezpečnostnej rady OSN. To znamená, že odteraz budeme monitorovať tento problém na celom svete. Budeme prekladať správy o tomto probléme, aby sme získali lepší prehľad o faktoch a číslach. Vy viete, že tento problém je spojený aj so stigmatizáciou a s hambou. To znamená, že pre každý nahlásený trestný čin možno 50 je nenahlásených. Takisto budeme schopní uvádzať mená páchateľov, budeme mať presné mená páchateľov a budeme mať takisto prístup k sankciám. A trestom, ktoré môže využívať Bezpečnostná rada OSN, ako je napríklad zákaz víz, zmrazovanie aktív, zákaz cestovania páchateľov a tak ďalej. Toto je mimoriadne dôležitý nástroj, ktorý by mal ukončiť beztrestnosť týchto trestných činov keď budú prebiehať mierové rokovanie, mali by sme žiadať ženu za stolom. E, my sme za posledné desaťročie napočítali 300 mierových dohôd a iba v 18 sa spomína sexuálne násilie. A opäť ide iba o špičku ľadovca. Ak sa tam nebudú nachádzať ženy za stolom, znamená to, že e, ignorujete polovicu obyvateľstva eh, danej krajiny pri mierových rokovaniach. Myslím si, že ešte stále podceňujeme eh, skutočný účinok sexuálneho násilia na ženách na celom svete. Toto nám bráni znova nastoliť mier kdekoľvek na svete. My sme videli iba začiatok týchto dôsledkov. Vieme, že tieto dôsledky trvajú celé generácie a to je takisto dôvod, prečo akékoľvek úsilie zlepšiť eh, hospodársky rozvoj, sociálny rozvoj eh, bude sťažované práve tým, že sa ignoruje tento problém sexuálneho násilia. A to už nespomínam utrpenie týchto žien. Myslím si, že vo všetkom, čo robíte, vo všetkých vašich troch výboroch v Európskom parlamente e, sa môžete postarať o to, že sa bude o tom hovoriť, že prelomíte tabu, že budete klásť otázky, budete konkrétne spomínať, čo sa deje. Posledným príkladom je Líbia. E, Bezpečnostná rada napriek tomu, že schválila E, toto uznesenie, e, nespomenula sexuálne násilie v Líbii, pretože vieme, že aj tam je to obrovským problémom. Pokiaľ ide o Konžskú demokratickú republiku, tam sa stále angažujeme a je to v podstate taký náš testovací prípad, kde testujeme aj medzinárodnú solidaritu a kde sa snažíme zistiť, ako rozhodní môžeme byť pri realizácii opatrení. Treba začať tým, že prelomíme to ticho. Ďakujem eh, veľmi pekne, že ste nás sem pozvali. Ďakujem veľmi pekne, že ste ochotní s nami hovoriť o tejto téme a dúfam, že OSN a Európska únia budú spolupracovať a koordinovať aktivity v tejto oblasti na všetkých úrovniach. A dúfam, že sa nám podarí robiť o mnoho viac boji eh, proti tomuto javu. Ďakujem veľmi pekne. Teraz odozdávam slovo doktorovi Mukwege. Merci, madame, pour la parole. Eh, ďakujem za slovo. Po všeobecnom predstavení znásilňovania, ktoré tu všeobecne, ktoré tu pre, predniesla pani Wallströmová. Ja by som chcel ilustrovať situáciu v Demokratickej republike Kongo už zhruba 15 rokov. V prvom rade by som chcel spresniť, že znásilňovanie, ku ktorému dochádza v Demokratickej republike Kongo, na rozdiel od toho, čo eh, hovoria niektoré médiá, to nie je kultúrna záležitosť. Je to dôsledok vojny. A ja si myslím, že e, budeme môcť vysvetliť, akým spôsobom sa môže vyvíjať konflikt, ako aj zločiny, ktoré sa v jeho rámci páchajú a rovnako, ktoré sa páchajú v pokonfliktnom období. E, skutočne tam patrí to násilie, ktoré má svoj zrod v kontexte vojny. Znásilňovanie, ku ktorému dochádza v Republike Kongo to je e, to sú zločiny, ktoré sa často páchajú systematicky. Systematicky preto, lebo sa často týkajú celých dedín, bez toho, že by sa prihliadalo na vek e, osoby a niekedy dokonca aj na pohlavie osoby v tejto dedine. Možno však pozorovať aj to, že skupiny, ktoré páchajú tieto zločiny, e, majú svoje metódy a tieto metódy e, sú niekedy niekedy, skr, sú niekedy e, vlastné tejto skupine, ktorá sa doplňa dopúšťa znasilňovania a pokiaľ táto skupina e, používa takéto metodické znasilňovanie, e, tak e, znamená to, že ide o plánované činy a pokiaľ sú plánované, to znamená, že musia vychádzať z istého motívu. A ten motív, o ktorom už hovorila pani Wallström, to je predovšetkým skutočnosť, že je tu záujem e, protiprávnym spôsobom využívať prírodné zdroje Konžskej demokratickej republiky a aby bolo možné toto ich protiprávne využívanie, tak je potrebné, aby e, sa nejakým spôsobom zabezpečila e, územná okupácia krajiny. A mohli by sme uverejniť aj mapy, lebo keby ste ich zoskupili, uvidíte, že tie miesta, kde je najviac obetí, to sú miesta, kde e, je najviac týchto zdrojov, čiže ide o vopred premyslené činy ktorých cieľ je jasný. A čo je veľmi smutné na tejto vojne je, že to sú práve ženy, ktoré sú e, cieľom a, e, a na druhej strane sú to ženy, ktoré sú pilierom rodiny a spoločnosti. Takže takýmto spôsobom je možné e, destabilizovať celú cieľovú populáciu. Čiže už 15 rokov vidíme zo zdravotného, z lekárskeho hľadiska istý vývoj týchto činov na našom území. Ja e, si myslím, že od roku 1994 pozorujeme, že táto vojna, pokiaľ ide o lekárske hľadisko, prináša také e, Ehm, rany alebo poranenia, ktoré možno pozorovať ehm, aj v iných vojnách. Ale odkedy ehm, Laurent Kabila docielil, že jeho spojenci sa vrátili do svojich krajín, po jednom týždni došlo k zmene taktiky a táto zmena taktiky sa charakterizovala tým, že e, v rokoch 1998 až 9 sa e, začali objavovať ženy, ktoré mali na pohlavných orgánoch e, znaky toho, že boli podstupené špeciálnemu mučeniu a v tomto období sme dokonca zaznamenali ženy, ktoré boli pochované zaživa. Ehm, e, to tretie obdobie, či tretia fáza tejto fázy, e, tejto vojny nastala po rokovaniach v San City a vtedy dve skupiny sa chceli zapojiť do tohto rokovania. Boli to skupiny, ktorá, jedna, ktorá chcela e, pokračovať v bojoch a druhá nie a vznik vzniklo ďalšie hnutie a to hnutie odporu konžského obyvateľstva, vtedy sa to volalo Maj, Maj táto, toto hnutie. A boli tam aj utečenci Hutu, z ktorých sa stala vojensko-politická sila a ktorá e, viedla k úplne novej, novej scéne. To znamená, že tá vojna sa začala e, obracať proti civilnému obyvateľstvu, pretože obidve tieto vládne e, zložky proti sebe e, bojovali, ale bojovali prostredníctvom e, civilného obyvateľstva a hlavne respektíve prostredníctvom útokom, útokov proti civilnému obyvateľstvu, predovšetkým proti e, ženám a tieto vtedy boli obeťou takýchto útokov. Čiže dochádza tu k takémuto zmiešavaniu. To bola skupina odporcov, zástupcov režimu, boli to maj maj, ale e, dochádzalo tu k zmiešavaniu týchto skupín, ktoré e, nerešpektovali princípy spravodlivosti a zmiešavali sa tu rôzne e, aspekty. Veľmi veľa sme E, o tom hovorili, ale dochádzalo tu k zmiešavaniu vládnych vojakov alebo rebelov, ktorí nemali žiadny výcvik a mali sme tu už desaťročné deti, ktoré vstupovali do povstaleckej armády. Robili tak kvôli tomu, aby mali jedlo, aby mali peniaze a aby mali všetko, čo chcú, vrátane žien. A práve týmto deťam, tieto deti, e, týmto deťom sa sa vštepovala kultúra násilia. A e, takýmto spôsobom sa e, u týchto detí e, vyvolávali mentálne e, škody, traumatizácia a psychosociálne problémy. A takýmto spôsobom tieto niekdajšie deti vojaci, keď dosiahli vek dospalosti, boli schopné sa dopúšťať takýchto činov. Čiže E, všetko, keď hovoríme o e, far, čo sú fa- Skrátka, tieto zložky sa dopúšťali týchto, tohto násilia a myslím si, že je potrebné, aby sme e, mali možnosť o tom diskutovať. Ja som veľmi rád, že sa robí monitoring, že sa sleduje, čo kto urobil a kto je za čo zodpovedný v e, Demokratskej republike Kongo, Kongo lebo nevieme dokonca ani koľko žien boli, bolo znasilnených pretože hoci máme isté štatistiky, tieto sú veľmi nesystematické a neúplné. Ja si myslím, že e, nie je možné ani e, celkom dobre identifikovať e, spôsob, akým sa tieto trestné činy vykonávali. Dnes hovoríme o demo mobilizácii vojakov, ale toto je e, veľmi nebezpečný prvok a e, títo ľudia sa v podstate nikdy nenaučili rešpektovať ženy a rešpektovať e, spoločnosť. A to je nebezpečné a chcel by som sa vrátiť aj k ďalšej veci a to, že všetky deti, ktoré videli znásilňovanie, zabíjanie ich rodičov, keď videli, že ich rodičia nie sú rešpektovaní ako rodičia, tak tieto deti potom zrazu um, um, sa ocitnú uh, v spoločnosti, kde nevedia, čo uh, robiť ďalej. A mali by sme sa naozaj zaoberať týmito deťmi, ktoré videli mučenie, znásilňovanie ich rodičov, ktoré sa dialo pred ich uh, rodičmi a pred ich očami a myslím si, že je veľmi ťažké u nich dosiahnuť, aby sa e, naučili rešpektovať ostatných. Tieto deti nemajú žiadne zväzky, žiadne um, prepojenie na ich uh, spoločenstvo a je veľmi ťažké akceptovať e, takéto e, stavy. E, je veľmi ťažké napraviť alebo pomôcť deťom, ktoré videli znásilňovať svoje matky, ale ešte väčší problém je, keď žena v dôsledku znásilnenia otehotne a veľmi ťažko si potom vybuduje vzťah so svojim dieťaťom. Ja som bol svetkom takýchto situácií, keď ženy si neželali znovu začať po znásilnení svoj život s nechceným dieťaťom. Takže, e, pretože e, rodina, ktorá, e, pretože rodina takéto deti neuznáva. Takže potom nás neprekvapuje, že z týchto detí sa stávajú na novo kati ženy, žien. Ja si myslím, že je potrebné, aby sme mali takú stratégiu, ktorá by umožnila týmto deťom začleniť sa do spoločnosti. E, zatiaľ len toľko. Myslím si, že som vyčerpal čas, ktorý mi bol pridelený. Ďakujem. Je passe la parole maintenant à Madame Svensson. Teraz odovzdávam slovo pani Svensson. Thank you and... Ďakujem. A ďakujem aj našim cteným rečníkom za všetky informácie, ktoré dnes poskytli a takisto aj za ich zaangažovanosť a prácu v boji proti týmto strašným e, sexuálnym trestným činom. Mene výboru pre ženy a rodovú rovnosť v parlamente je pre mňa osobne veľkým potešením mať možnosť spolupracovať s výborom DV v tejto oblasti a som naozaj veľmi rada, že tu dnes máme možnosť vymeniť si názory. Chcem povedať iba niekoľko slov, pretože viem, že mnohí naši kolegovia, e, poslanci a poslankyne sa chcú ujať slova dnes. Chcela by som iba povedať, že boj proti všetkým možným formám e, rodového násilia je jedno z našich priorít v našom výbore pre práva žien a rodovú rovnosť. Sexuálne násilie v ozbrojených konfliktoch je zločin proti ľudským právam a je to vojnový zločin. Ďalšia vec, o ktorej tu chcem hovoriť, je, že by sme mali zvýšiť účasť žien vo všetkých mierových procesoch. Budeme pracovať s uznesením OSN 1325. Je to naozaj veľmi dôležité pre boj proti sexuálnemu násiliu vo zbrojených konfliktoch. Chcela by som povedať, že potrebujeme silnejšiu spoluprácu medzi Európskou úniou a OSN, aby sme mohli robiť konkrétne kroky, aby sme ukončili toto strašné násilie. Vidíme konfliktných situáciách stále viac sexuálneho násilia. Musíme spolupracovať, musíme ukončiť túto strašnú situáciu. Ďakujem. Ďakujem. E, teraz e, e, odovzdávam slovo poslancom. Každý dostane dve minúty, pretože skutočne zaostávame za našim časovým harmonogramom. A ja, som, ja by som chcela povedať, eh, pán doktor, um, bukve, pretože sa teším, že sa znovu stretávame, pretože ja už som bola vo vašej nemocnici predtým a takisto po tejto ceste som informovala náš výbor o, o ehm, mojej návšteve, ale chcela by som sa zamerať na jeden e, bod. My e, vieme, že sa veľa e, robí na pomoc obetiam, ale veľmi málo z tejto pomoci sa dostáva dostane priamo k obetiam. Viaceré kolegyne, vrátane mňa, sme e, boli veľmi sklamaní, že sa takmer nič nehovorilo o, o e, sexuálnom nás násilí, e, keď som sa zúčastnila na stretnutí nedávno, ale v nedávnom zasadnutí v Rwande sme e, sa venovala tejto otázke veľká pozornosť, objavilo sa to aj v záverečnom komunike a e, poslanci e, boli pohoršení tým, že sa málo hovorí o riziku sexuálneho násilia a pripomínajú, že štáty by mali ratifikovať a uplatňovať dohovory, ktoré prijali. E, okrem toho je potrebné vytvárať útulky pre e, obete sexuálneho násilia vo všetkých citlivých oblastiach. E, takže končím a týmto dozdávam slovo pani Gurmej. Zita, a to. Merci beaucoup, eh, Madame eh, I'm very pleased to see som naozaj veľmi rada, eh, že Margot sa cítite v Európskom parlamente ako doma a že intenzívne spolupracujete s Európskym parlamentom. Myslím si, že všetci súhlasíme s tým, že sexuálne násilie je naozaj najnechutnejšie násilie voči ženám a je to takisto e, obrovský e, zločin proti ľudskej dôstojnosti. Mám dve otázky ako praktická žena. Prvá je technická. Pred niekoľkými týždňami sme mali tú česť, že tu bol e, Michel Bachelet z OSN a rozprávali sme sa s ňou o situácii žien vo svete. Bola veľmi presvedčivá, tak ako vždy. Chcela by som vedieť, ako spolupracujete s ňou v praxi. A moja druhá otázka je, Viem, že dnes našou hlavnou témou je Kongo a naozaj som e, veľmi rada, že sme si mohli vypočuť aj pána Mukwegeho. Je veľmi dôležité vedieť, aká je tam skutočná situácia a som naozaj veľmi rada, že ste to spomenuli. E, samozrejme, pred niekoľkými týždňami som si prečítala veľmi znepokojivé správy o Líbii. E, hovorilo sa na Bezpečnostnej rade OSN, že ozbrojené síly Kadafiho dostávajú Viagru, aby mohli systematicky znásilňovať ženy. Toto však ostalo nepotvrdené. My však vieme, že je to vojnový zločin, ak sa dokáže, že je to pravda. E, chcela by som vedieť, ako by sme si mohli overiť tieto informácie. E, poskytli Spojené štáty alebo OSN e, nejaké informácie o tom, že naozaj k tomu dochádza? Ak áno, čo môžeme urobiť, aby sme zabranili takéto situácii? Ďakujem. On va prendre plusieurs questions. Uh zoberieme viac otázok, ale máte len dve minúty a obmedzím počet rečníkov, lebo máme málo čas, času. Pán Görens, ďakujem. Ja by som chcel uvítať účastníkov tohto panelu, pretože hovoríme o téme, ktorá je veľmi závažná. Ďakujeme pani Valstromovo, ktorá e, prišla. Poznali sme sa ako e, keď ste boli vo funkcii komisárky politiky pre životné prostredie, ale chcel by som adresovať svoju otázku pánovi Mukwege. Vy ste tu neboli, keď vám bola udelená cena Jean Monnet a poprosili ma, aby som e, povedal niekoľko slov na túto tému. Ja by som chcel e, sa obmedziť len na dve citácie. Vy ste tam vtedy nemohli byť, ale chcel by som povedať, že Eve Ancler vtedy o doktorovi Mukwege povedala, že v Kongu, kde desiatky e, tisícov žien sú každý rok znásilňované. Pre tieto ženy je doktor Mukwege e, srdcom a telom e, ich zlomenej existencie. Skutočne jeho pôsobenie je vynimočné a je ťažko vôbec doceniť šírku tohto úsilia a je potrebné, aby sme na to poukázali. A naozaj spôsob, akým vy hovoríte o tomto jave, je veľmi presvedčivý, pretože naozaj tu dochádza k javu, ktorý veľmi často zostáva nepovšimnutý aj v medzinárodnom práve, ale ide o ženy, ktoré majú svojho advokáta, ktorý obhajuje obhajuje ich vec v e, okolitom svete a preto e, by som pri tejto príležitosti použil africké E, príslovie, ktoré sa hovorí, že pokiaľ nebudú mať levy historikov, tak vtedy budú históriu levov písať lovci. A vy teraz nahrádzate lovcov v dejinách žien, ktoré sú zneužívané v týchto e, hrozných konfliktoch, ku ktorým e, dochádza v Afrike. Preto ďakujeme všetkým všetkým, e, ktorí e, sa snažia v tomto smere niečo robiť a preto vás prosím, aby ste nám povedali, čo by sme ďalej mali my urobiť preto, aby sme lepšie uchopili túto, tento problém. Ďakujem. Pán Parm. Thank you, Chair, and... Ďakujem pani predsednička, ďakujem kolegovia. Naozaj chcem privítať pána Mukwegeho a pani Valstromovu. Mám dve otázky predovšetkým pre pani Valstromovu. E, poprvé, čo sa stane s vašim mandátom v budúcnosti? E, ako som to pochopil ja, váš mandát je časovo obmedzený, ale predsa by ste chceli predlžiť váš mandát alebo urobiť vašu funkciu permanentnou. Čo môžeme urobiť, ako vám v tom môžeme pomôcť? Po druhé, vy ste spomenuli legislatívu o konfliktných e, surovinách. Chceli by ste, aby e, Európska únia prijala takú istú legislatívu, ako prijalo i Spojené štáty americké? Myslím si, že áno. E, odporúčali by ste nám v Európskom parlamente, aby sme konali a prišli iniciatívne s nejakým návrhom, alebo to budete iniciovať v komisii. No a nakoniec e, musím povedať, že pokiaľ ide o rezolúciu OSN, e, je tu veľa dobrovoľníkov, ktorí pracujú na tejto téme. E, to uvidíte aj v tej miestnosti vedľa. Pod, e, v tomto stretnutí ste tam vítaní pani Nedelčeva Ďakujem. Ja by som sa takisto chcela poďakovať pani Valstrova a pánovi Mukwege za ich vystúpenie a chcela by som sa poďakovať aj za ich informácie. Tu by som chcela povedať niečo o e, štyroch veciach. Ďakujem pánovi Mukwege, že nám pripomenul kontext, ku ktorému v akom sa odhrávajú tieto e, trestné činy, ktoré sú skutočne vojnovou e, zbraňou a je to faktor, ktorý nie je zanedbateľný. E, mňa by viac zaujímali samotné korenie tohto problému, lebo keď hovoríme o koreňoch problému, tak e, musíme vychádzať aj z úlohy, ktorú žena zastáva v spoločnosti. A e, myslím si, že veľmi dôležitá je tu škola, vzdelávanie vzdelávanie. Čo sa v Kongu robí preto, aby sa ženy už od útleho veku učili zásade rovnosti medzi mužmi a ženami a rešpektu voči ženám? Ďalšia otázka sa týka spolupráce jednotlivých štruktúr, vrátane súdnictva, predovšetkým čo sa robí v oblasti súdnictva e, preto, aby ženy boli e, ochotné e, poskytnúť informácie či svedectvá proti tým, ktorí sa týchto e, zločinov dopúšťajú. A pre pani Wallström, pokiaľ ide o obete týchto činov, e, čo sa robí preto, aby sa vytvárali štruktúry, ktoré by umožnili týmto ženám, aby sa na ne obratili, ktoré by im poskytli pomoc a či existujú nejaké programy, ktoré by boli zacielenejšie s cieľom e, vyjadriť špecifický charakter jednotlivých území, regiónov. Ďakujem veľmi pekne. Pani predsednička, som nadšená, že tu máme dnes týchto rečníkov, že nám opísali, čo sa deje v Kongu. A naozaj som veľmi rada, že sme si mohli vypočuť dramatický opis eh, pána doktora Mukwegeho ukázal nám aj spôsob, akým môžeme bojovať proti ľahostajnosti voči tomuto zločinu v Európe, ale aj inde na svete. Samozrejme, vojny majú dôsledky pre rodiny, vojny majú aj hospodárske dôsledky. Musíme sa pozrieť na rôzne nástroje, ktoré môžeme použiť. Moja prvá otázka je následujúca. Chcela by som sa opýtať pána doktora, či existujú nejaké projekty, ktoré vedú mimo vládne organizácie na národnej alebo medzinárodnej úrovni a ak existujú takéto programy, myslíte si, že by sme mohli robiť e, viac prostredníctvom komisie cez našu vonkajšiu spoluprácu? E, po druhé, myslím si, že je tu aj problém s kontrolami na hraniciach. Z tých informácií, ktoré mám od ľudí, zastupujúcich tieto skupiny, sú problémy s ľuďmi z iných krajín, napríklad z Rwandy e, pretože sa miešajú spolu e, s obyvateľstvom Konga. E, nemyslíte si, že potrebujete lepšie záruky, pretože dochádza k likvidácii celých dedín? E, takisto pokiaľ ide o právnu definíciu znásilnenia a sexuálneho násilia voči ženám a deťom, tam tiež treba asi v Demokratickej republike Konga urobiť niečo. Viem o 130 prípadoch, ktoré sa dostali pred súd a chcela by som vedieť, či tieto prípady dopadli úspešne pre obete. Chcela by som vedieť, čo na to hovorí právo, pretože Medzinárodný súdny tribunál považuje takéto hromadné znásilňovanie za vojnový zločin a zločiny e, voči ľudskosti Viem, že pre tento výbor je veľmi dôležité zvyšovať povedomie na všetkých úrovniach. Ehm, takisto by sme potrebovali, aby komisia sa venovala viac eh, postaveniu Ja vám eh, pripomínam, že musíte rešpektovať čas, ktorý vám je pridelený. V opačnom prípade vás, vás budem musieť prerušiť. Pán eh, Svensson. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička a chcel by som privítať pani Wallström a pána doktora Denisa Mukwegeho. Je takmer neuveriteľné, čo nám rozprávate, ale počuli sme o tom už aj predtým, samozrejme. Mám pre vás e, otázku, pán doktor. Tie deti, ktoré e, boli donútené stať sa e, detskými vojakmi, sú traumatizované a sú postihnuté e, s týmito zážitkami po celý zvyšok života. Čo máme urobiť, aby tieto deti našli mier sami so sebou, ale aj so spoločnosťou? A ešte jednu vec by som chcel dodať. Som presvedčený, že stretneme dievčatá a ženy zo Severnej Afriky po týchto strašných konfliktoch, napríklad v Líbii my v Európskej únii musíme byť teda otvorení, musíme privítať e, týchto ľudí a nesmieme zatvárať naše hranice. A nesmieme iba hovoriť o tom, čo sa deje v Kongu a v niektorých iných afrických krajinách. Ďakujem veľmi pekne. Merci beaucoup. Encore deux personnes. Ďakujem pekne ešte dvaja, pani Meissner. Ďakujem veľmi pekne, môžem byť e, stručná, pretože sa povedalo už veľa. Keď počujeme tieto strašné veci, nie je to prvý raz a sme takmer bezmocní. Uh, a preto mám konkrétnu otázku pre pani Waldström. Hovorili ste, že je dôležité viac spolupracovať s OSN. Ako si viete predstaviť, že by sme konkrétne mohli urobiť, sme zlepšili tú spoluprácu a potom mám otázky na pána doktora Mukwegeho. Poprvé, je dostatok humanitárnej pomoci, potrebujete viac lekárskej alebo psychologickej podpory, pre zneužívané deti a ženy? Máte teda tej pomoci dosť? A po druhé, čo by sme mohli z vášho pohľadu urobiť, alebo čo by sme mali ako Európska únia urobiť, aby sme zlepšili situáciu v vašej krajine? Ďakujem. Merci beaucoup, monsieur Donskis. Ďakujem, pán Donskis. Thank you, madam president. Áno, ďakujem, pani predsednička. Nemusím ani hovoriť, že som poznal doktora Mukwegeho ešte skôr, ako prišiel do parlamentu a viem, že je to skvelý človek, ale v tejto eh, situácii by som eh, vás chcel naozaj oceniť a oceniť to, čo robíte. Okrem toho, čo tu navrhli moji kolegovia, ktoré sa týkajú politických nástrojov a toho, čo treba urobiť, aby sme uh, zvrátiť tieto katastrofálne eh, situácie na celom svete. Chcem povedať ešte niečo. Vieme, že eh, sexuálne násilie je forma boja proti civilnému obyvateľstvu. Ak eh, nepochopíme, odkiaľ pochádza, tak sa nám nepodarí zvrátiť toto násilie. Moja otázka je, čo môžeme urobiť, aby sme zvyšili povedomie o vojnových zločinoch. E, ku genocíde by sme mali pridať aj zločin e, likvidácie žien, nie len celých národov. E, možno aj na školách by sme mohli upraviť učebné osnovy tak, aby si uvedomovali ľudia na celom svete, že existuje tieto zločiny nielen proti ľuďom, ale aj proti ženám. So like to... Ďakujem pekne. Ja by som chcela vyjadriť skutočne ocenenie za túto príležitosť vymieňať si názory a mať diskusiu s pani Valštrunovou. Ešte raz by som vás chcela aj ja privítať. Chcela by som sa spýtať iba jednu otázku. Otázka zodpovednosti medzinárodného spoločenstva. To, čo môžeme urobiť, a čo sme mali urobiť, mohli sme vyjadriť nejaký názor na to, prijať nejaké uznesenie alebo rezolúciu, ale zdá sa mi, že tieto hlasy jednoducho nie je počuť v Kongu a v iných krajinách práve po vzťahu k tomu, že my príjmame nejaké uznesenia a rezolúcie. Skutočne oceňujem aj to, čo povedal pán doktor Mukwege, kde jasne poukazuje na to, že znásilnenie nie je iba jeden zločin, je to znásilnenie skutočne má taký dopad na základe tých informácií, ktoré máme aj zo Spojených štátov, že jednoducho obete takéto násilia sa tu počítajú do miliónov. Skutočne ide o ničenie tých základných pojív celej spoločnosti, takže to bude mať dlhodobé dopady pre celú spoločnosť a tú tu stigmatizáciu celej spoločnosti, bude to mať ešte skutočne následky, takže čo môžeme, aké konkrétne kroky môžeme urobiť my, vy v OSN a my v Európskom parlamente. Ďakujem. Merci beaucoup. Son excellence, monsieur... Ďakujem veľmi pekne. Jeho excelencia, veľvyslanec Demokratickej republiky Kongo, pokiaľ sa chcete ujať slova na krátke vystúpenie, nech sa páči. Euh. Ďakujem, pani predsedajúca. Môžete si láskavo sadnúť, pane Buďte takí láskaví, ja vediem toto zasadnutie a žiadam vás, aby ste sa posadili. Ďakujem veľmi pekne. Pane, prosím. Sadnite si posediačky, môžete filmovať pána veľvyslanca a pokiaľ vám to nevyhovuje, môžete opustiť túto miestnosť. Vaša excelencia, máte slovo. Ja vás prosím, pani, aby ste rešpektovali pravidlá tejto snemovne. Môžete filmovať koho len chcete. E, poprosím e, ochránku. Pane, prosím vás, aby ste opustili túto miestnosť. Pane, prosím vás.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 E, končím rokovanie, e, čakám ochranku. Toto je absolútne nepripustné. S ničím podobným sme sa v parlamente doteraz nestretli. 3 de suspension, messieurs, dames. Teraz e, tri minúty, ale len prerušujem rokovanie. J'aimerais bien que le service de sécurité fasse son travail. Uh, poprosím, aby uh, bezpečnostné služby uh, si vykonávali svoje úlohy, prosím. deux minutes à la Commission et cinq. Can you, do, can you reply in five minutes, do you think? Messieurs, dames, nous allons pouvoir reprendre place. Euh, dámy a páni, prosím, aby ste sa znova posadzali. Ďakujem vám. Prosím, aby ste boli tichšie. E, veľmi ľutujem toto nepripustné správanie sa, toto nezodpovedné správanie sa. Prepačte, e, pán, vaša, vaša excelencia, e, my sme Eh, vám, vás prerušili, ale my všetci vieme, čo sa deje v Demokratskej republike Kongo a všetci sa pokúsime svojím spôsobom prispieť k tomu, aby sa táto zlá nočná mora skončila. Musíme rešpektovať isté pravidlá bez ohľadu na to, či sa to deje v Konžskej demokratskej republike alebo v Európskom parlamente a okamžite teda odovzdávam slovo pánovi veľvyslancovi eh, Konžskej demokratskej republiky, pokiaľ má záujem. Ďakujem pani predsedajúca. Ja by som e, sa chcel pripojiť e, k ostatným, ktorí e, ocenili rastúci záujem medzinárodného spoločenstva o to, čo sa deje v našej krajine. Má to osobitné dôsledky, hoci to nie je vlastné našej kultúre pre ženy a zdá sa, že sa tu to vníma ako nejaký národný šport šport. My e, sme svedkami situácie, keď už nie sú ľudia schopní brániť svoje matky, ženy, dcery a možno, že toto je tá najväčšia hamba, ktorá by sa mohla stať mužovi. Preto e, túto drámu prežíva celá e, kolská spoločnosť a po e, vojne sa snažíme vymaniť z tejto situácie e, e, Pán eh, doktor Mukwege hovoril o tom, že sa to dialo 15 rokov, ale počas celého tohto času boli prijaté rôzne rezolúcie od rezolúcie 1234 OSN až po e, rezolúciu, ktorá sa týkala inter, vnútorného procesu v Kongu s cieľom eh, znížiť dôsledky tejto drámy. To napriek všetkému tomu tomu ešte stále sa nachádzame v netolerovateľnej situácii. Opatrenia, ktoré boli prijaté, e, vrátanie súdnictva, e, sú nedostatočné. E, to je, pokiaľ ide o opatrenia, ktoré viedli k zastaveniu znepriateľených akcií, tak vo vnútri krajiny, ako aj vo vzťahu k skupinám prichádzajúcim zvonka, tu musíme spomenúť, že v Kongu za dva týždne prišlo do Konga 2 milióny utečencov a toto malo v priebehu desiatich rokov neblahé dôsledky hlavne pre ženy. Musíme teda použiť celostný globálny prístup, ktorý siaha od súdnictva až po psychológiu. E, doktor Mukwege hovoril o detraumatizácii e, a e, e, je, e, my sme sa stretli s pani predsedničkou v Kinshase. Bola to, bolo to podujatie, ktoré bolo venované ľudským právam, ale nebolo v sále vtedy dosť poslancov Eh, je potrebné, aby sa v celosvetovom meradle odsúdilo znasilňovanie a eh, každého druhu, nielen eh, masové znasilňovanie ako zločin proti ľudskosti. Ženy sa musia väčšmi zapájať do príjmania dôležitých rozhodnutí a keď sa povedalo, že pokiaľ lvy, ne, nebudú mať historikov, tak históriu lvov bude písať písať, lebo bude budú písať lovci, tak e, skutočne e, je e, to pravda a na úrovni nášho štátu sa rozhodlo, že je potrebné zaujať takýto celostný prístup a riešiť všetky tieto aspekty. Marginalizácia žien, ktoré sú dvojitými obeťami, obeťami takýchto trestných činov, ale aj obeťami ich postavenia postavenia v spoločnosti, to sa musí riešiť spoločne. Zostáva tu toho veľa urobiť. Štatistiky ukazujú, že dochádza k znižovaniu počtu takýchto prípadov, ale e, oby, obyvateľstvo je stále traumatizované. Riešenie alebo riešenia sa musia uh, zameriavať čoraz väčšmi na uh, práve tieto závažné problémy. Musíme e, eh, e, eh, prepačiť aj to, čo sa snať tu nastalo, pretože eh, sme pred voľbami v Kongu, ale nesmieme zabúdať na obete, ktoré sú tu a pani predsednička, ja by som sa chcel poďakovať za to, že ste túto otázku zaradili na program vašej rozpravy správy a e, Myslím si, že musíme e, sa snažiť situáciu upokojiť, pretože včera napríklad e, bola ocenená činnosť doktora Mukwegeho a dnes by som ja na druhej strane sa chcel ospravedlniť za správanie, ktorého sme boli svedkami, pretože e, my to takisto považujeme za nepripustné, ale chcel by som záverom, záverom povedať, že som pripravený aj naďalej diskutovať o tejto otázke. Ja som začal svoj verejný život ako obhajca ľudských práv a presadzoval som myšlienku eh, zavadzania monitoringu na úrovni celej krajiny, pretože to nie je len eh, justičná, ekonomická alebo alebo iná e, otázka. Je to otázka, ktorú treba riešiť v celej jej šírke a ja e, všetci. E, ja vás e, pozývam, aby ste sa znova, e, aby ste znova navštívili našu krajinu, aby ste boli svetkami nášho úsilia, aby sme sa vymenili z tejto krízy, ktorá je veľmi ponižujúca a ktorou trpíme už dlhý čas. Ďakujem, odovzdávam slovo komisii, pán Dickens, minúta. Oui, merci beaucoup, madame la Ďakujem, pani predsedajúca. To, čo by som chcel povedať, je, že v prvom rade by som chcel zablahoželať e, doktorovi za jeho skutočne zaslúžené ocenenie, ktoré dáva príklad, príklad toho, čo treba urobiť aj v budúcnosti. V rámci komisie e, e, e, venujeme veľkú pozornosť tejto otázke. Povedal by som, a nechcem to použiť ako zámienku či alibi, ale my sme už viackrát vystúpili v oblasti zdravotníctva, justície vo vzťahu ku Kongu a pokračujeme v tom, mienime v tom pokračovať. Takisto chceme e, poskytovať ďalšiu podporu s cieľom napraviť existujúcu situáciu a v súčasnosti predpokladáme, že by sme mohli e, podporiť, poskytnúť zvýšenú podporu zdravotníctvu a justícii. Ďakujem. Teraz odovzdávam slovo doktorovi Mukwege. Nech sa páči. Ďakujem a mal by som sa aj ja ospravedlniť za to, čo sa tu udialo, ale skutočne je smutné, pokiaľ sa reaguje na násilie násilím, tak toto je nepriateľné v spoločnosti a v takejto spoločnosti je veľmi ťažké niečo urobiť. Mňa to veľmi mrzí, lebo si myslím, že e, ak by sme postupovali takto, tak by sme sa nikdy nedostali a skutočne ma to mrzí a ospravedlňujem sa všetkým prítomným poslancom, pretože um, vás uistujem, že v Kongu máme aj uvažlivých a rozumných ľudí. Ehm, chcel by som ehm, začať tým, čo povedal pán Parma. Ako ako e, dosiahnuť, aby boli tieto trestné činy známejšie. E, ja e, túto otázku vysoko oceňujem, pretože si myslím, že keď dôjde k znásilneniu alebo keď sa človek takýmto spôsobom správa vo vzťahu k žene, tak títo ľudia nie sú schopní normálneho vzťahu k žene. A ja si myslím, že toto je veľmi vážne a preto je podľa mňa veľmi dôležité, aby e, sa robilo viac. Máme svoju kultúru, kultúru, svoje zvyky, ale to nestačí. Keď e, navštevujem iné uh, časti sveta, kde sa e, hovorí o rovnosti e, medzi pohľaviami, tak e, som vždy, vždy si musím pripomenúť situáciu u nás, kde máme veľmi dobré zákony v tomto smere, ústavu, ale neuplatňujú sa. Preto je potrebné, aby sme veľmi urychlenie v rámci vzdelávania naučili mladých ľudí, ako by sa mali správať voči ženám. E, existujú veľmi dobré medzinárodné nástroje a vieme, že ich počet narastá, ale pokiaľ ide napríklad o rezolúciu 1325, táto rezolúcia má už 10 rokov a v mnohých, rokoch sa, v mnohých krajinách sa dokonca ešte ani len nezačala začala uplatňovať. Ja si myslím, že máme síce dobré zákony, ale je potrebné, aby sa tieto zákony aj riadne uplatňovali. Niekedy to predstavuje veľký problém a ja by som e, e, podporoval snahu e, zasiahnuť čo najviac ľudí práve prostredníctvom vzdelávania. Pani Nedorčeva hovorila o nerovnosti medzi mužmi a ženami. To je ešte stále veľmi ťažká otázka, ale môžem vás uistiť, že v tomto smere máme plán a je potrebné, aby justícia E, uplatňovala zákony ja som veľa hovoril o prevencii a keď som sa snažil chronologicky ilustrovať z lekárskeho hľadiska, ako sa správajú jednotlivé skupiny, e, tak e, môžem povedať, že pokiaľ ide o skupiny e, cudzích bojovníkov v lesoch, keď naďabia na ženy, tak sa ich snažia zatiahnuť do lesov, aby si z nich urobili sexuálne otrokyne. A e, mám skúsenosti s vyše 80 ženami, ktoré takto boli využívané dva roky ako sexuálne otrokyne. E, všetky tieto okolnosti si vyžadujú, aby sme vedeli e, očakávať, čo sa môže v tejto oblasti stať, ale ja si myslím, že zatiaľ toho nerobíme dosť. Hovoril som aj o deťoch. Nepochybujeme o tom, že dieťa, ktoré bolo svetkami e, znasilnenia svojej matky, môže rešpektovať matky iných detí. Čo to znamená pre deti? Ja si myslím, že doteraz e, sa v tom smere urobilo veľmi málo a my e, e, e dnes hovoríme hovoríme o e, deťoch, ktoré sa dopúšťajú takéhoto e, znasilňovania, e, respektíve deti, ktoré boli svetkami takýchto aktov a ktoré v tom pokračujú, keď dospejú. Takže duše týchto detí boli počas vojny zničené. Uh, Eh, chcel by som eh, zároveň povedať aj niečo k tomu, či eh, sa niečo robí aj z lekárskeho a psychologického hľadiska. Tu by som chcel povedať pred týmto výborom, že to, čo sa urobilo doteraz z humanitárneho hľadiska, tak e, e, viedlo k tomu, že sa e, zachránili mnohé ženy vďaka tejto pomoci, ale je potrebné urobiť ešte viac. Ešte máme problémy, e, kde si myslím, že môžeme urobiť viac pre ženy, ktoré majú AIDS, e, že by sa e, mohli poskytnúť antiretrovirálne lieky, ale je tu oblasť, kde je ešte medzera a to sú humanitárne opatrenia a ich vzťah k rozvoju. E, keď e, sa snažíme pomôcť žene, ktorá bola znasilnená, tak je to veľmi e, veľký problém. E, musíme si položiť otázku, ako sa táto žena môže z toho jedného dňa dostať. Ale pokiaľ je táto žena sama a ponechaná na svoj vlastný osud, tak to je veľký problém pretože môžeme si povedať, že z humanitárneho hľadiska sme jej síce zachránili život, ale neurobili sme nič preto, aby e, si dokázala vybudovať e, svoj vlastný život a oslobodiť sa z toho e, príšerného zážitku. Veľmi dôležité teda je zachrániť život, ale rovnako dôležité je pokračovať venovať aj psychologickej pomoci pre všetky tieto obeti, obete. A keď si predstavíte, v akom prostredí žijú, tak je e, možné povedať, že, Európs, že výbor Európskeho parlamentu pre rozvoj by mohol urobiť viac práve pre pomoc takýmto ženiam, e, ženám. E, bolo by potrebné, aby sme e, obetiam viac pomáhali. A teraz e, koordinácia. E, toto je skutočne polotávania hodné, pretože v našej krajine sú prítomné mnohé mimovládne organizácie, OSN a podobne, ale myslím si, že náš najväčší súčasný problém je práve koordinácia. Taká koordinácia, ktorá by umožnila získať údaje a zistiť, či skutočne poskytovaná pomoc sa dostane k obetiam. Preto monitorovanie toho, čo sa deje v Kongu, je e, vec, ktorú, ktorej treba venovať väčšiu pozornosť. Ďakujem. Ešte by som odovzdala slovo pani Malström veľmi stručne. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ako môžeme sa z týchto situácií vojnových dostať? Skutočne to je ťažká situácia. Pokúsim sa zodpovedať na otázky, ktoré tu zazneli. Pokiaľ ide o spoluprácu s OSN ženy, áno, spolupracujeme ruka v ruke, pretože oni vytvárajú jednu z, tre- z 13 Eh, jednotiek mm, z tej platformy, na základe ktorej môžem ja spolupracovať s OSN. Čiže takýmto spôsobom koordinujeme našu prácu a samozrejme je to pridaná hodnota, to, že máme OSN ženy. A pokiaľ ide o Líbiu, áno, ešte zatiaľ nemáme na úrovni OSN nejaké overené údaje, ktoré by sa týkali Líbie, ale ak budeme čakať na všetky potvrdené údaje a čísla, vždy to bude príliš dlho a prídu príliš neskoro. Takže musíme dôverovať aj agentúram OSN a agentúram, ktoré sa zaberajú ochrane ľudskej práv. aby jednoducho sa tieto údaje už začali s nimi, začalo s nimi niečo robiť, aby sme zvýšili našu prítomnosť v teréne a začali konať. Aby sme jednoducho začali konať a zabezpečili zlepšenie situácie. Pýtajú sa nás to viacerí a snažíme sa robiť všetko to, čo máme v našich sílach, aby sme zabránili takémuto nes- nes- oneskorenému riešeniu. A pokiaľ ide o mandát, ktorý mám, čo sa s ním stane o rok, myslím si, že budeme tu mať formálne hľadiska nejaké vyhodnocovanie toho mandátu, ale mám pocit, že momentálne je tu záujem o to, aby sme predlžili tento mandát. Musíme dať jasne najavo, že sme pridali nejakú hodnotu a že sme ten náš program dokázali aj implementovať a e, možno by to v budúcnosti mohlo vyzerať tak, že by sme mali nezávislý úrad v rámci tohto systému a že by sme sa jednoducho boli priamo pod generálnym e, sekretárom OSN. A pokiaľ ide o konfliktné suroviny, Myslím, že by bolo skutočne dobre, keby Európsky parlament na toto viac tlačil. Dúfam, že výbor to bude zaujímať, že by mohli prebrať iniciatívu v tejto oblasti, ale pobádam všetkých, celú Európsku úniu, na ktorékoľvek úrovni, aby jednoducho prevzali iniciatívu a konali v tejto oblasti. Aby sa jednoducho nasledovalo to, čo bolo započaté na úrovni USA. Chcela by som povedať, že celkový cieľ je samozrejme dosiahnuť prevenciu v tejto oblasti medzinárodných uh, zločinov. Pokiaľ ide o legislatívne predpisy a rámec, zatiaľ tu nič nechýba, pretože predpisy a zákony máme. Tie sú skutočne v poriadku. Máme ambicioznú legislatívu. Tak týka sa to aj Konga, ale chýba tu skutočne kapacita a ochota a schopnosť implementovať tieto zákony a potom ich aj dodržiavať. A tu musíme veľa vecí ešte dobehnúť. Už dnes by sme mohli povedať, že na základe medzinárodného práva sexuálne násilie patrí do vojnových zločinov, do zločinov proti ľudskosti a týka sa to tak znásilňovania ako aj genocídy a vražd. Čiže toto je vlastne definícia tohto problému aj na základe platnej legislatívy. Mohli by sme zlepšiť spoluprácu medzi OSN a EÚ tým, že by sme vymenovali nejakého kľúčového styčného dôstojníka, a ktorý by koordinoval túto spoluprácu, kde by sa integrovali tieto politiky, ktorými pracujeme, aby sme jednoducho zabezpečili, že všetky rokovania, ktoré budú, aby tam boli ženy zastúpené, a tam, kde sa objaví sexuálne násilie, aby sme tomu venovali náležitú pozornosť. A myslím si, že v tomto zmysle by sme mohli koordinovať našu prácu oveľa efektívnejším spôsobom v budúcnosti. Treba pamätať na to, že musíme jednoducho brať do úvahy, ako sa táto situácia objavuje práve v tých krajinách, kde boli vojnové konflikty. Musíme sa sústrediť predovšetkým na to, ako túto situáciu zvládajú ženy. To musí byť kľúčový prvok našich, nášho úsilia Ženy sú obeťami a to je skutočne veľký problém a zároveň aj výzva. A tí, kto chce, tí z vás, ktorí chcú vidieť ten film, tak sa to týka tak pána doktora, ako aj nášho úsilia. Ďakujem veľmi pekne. Toto pomerne rušné zasadnutie ktoré však bolo poctené kvalitou našich hostí, e, sa pomaly končí, ale chcela by, chcela by som uistiť pána doktora Mukwegeho za e, mobilizáciu nášho výboru, nás všetkých a ešte raz vám v mene nás všetkých blahoželám k tomu, čo ste robili a čo robíte pre ženy. Pokračujeme o tretej hodine popoludní v tejto istej miestnosti.